as our uh, chairman is uh, not predseda nie je prítomný ani dnes a nebude prítomný ani zajtra, takže budem namiesto neho predsedať ja. A po obede je kolega Kirkop. Najskôr oznámenia predsedajúcej. Bod 20. Spolupráca s tretími krajinami uplatňovanie dohôd o navrácaní. Spravodajca Papa Nikolau. Máme to na programe zajtra, to sa ale odkladá na neskôr. Zajtra o 9. ráno začneme bodom 10. Rámcová dohoda o globálnom partnerstve a spolupráce medzi EÚ a Indonéziou, spravodajca Gomez žiadal o to samotný spravodajca a potom budeme pokračovať bodom 9 tretie krajiny, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc. A potom hlasovanie o bode 14 e, zaistenia, konfiskácia e, výnosov zo zločinu spravodajkyňa Makovej, to bude úplne posledný bod, e, žiadala o tom spravodajkyňa, potom MFF, dve správy, Tana a Guillaume, dvaja spravodajcovia, to sú body 15 a 18 programu. Tie sa čo skoro završia, ale nebude to úplne na čas, takže nebude možné hlasovať o nich zajtra. Takže to odkladáme na január 2014. Ďalšie dve správy, ktoré sa týkajú MFF Marinesku a Jakolíno, tie sú sfinalizované, ale e, zdá sa, že väčšina chce hlasovať za celý balík MFF v januári, keď bude uzavreté rokovanie aj o horizontálnom nariadení. Ak nikne namieta voči týmto zmenám, tak e, takto, takto pozmenený program budeme považovať za schválený. Nik nenamieta, takže program je schválený. Teraz máme odporúčania koordinátorov, vymenovanie spravodajcov Kinga Gál a ja pre SEPOL, vytvorenie Sepolu, potom pani Weber, rozhodnutie rady o uzavretí dohody o spolupráci Kostarika, Guatemala, Panama a tak ďalej. A potom pani Fajon, spravodajkyňa pre návrh nariadenia Európskeho parlamentu a rady, ktorá pozmenuje nariadenie o tretích krajinách, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc a takých, ktorí sú oslobodení od tejto povinnosti. A ak nie sú žiadne námietky voči týmto odporúčaniam koordinátorov, tak ich budeme považovať za schválené. Zdá sa, že nikde namieta. Ďalšie oznámenie schôdze v roku 2014, tri sa doplnili 13. januára v Štrásburgu, 21. januára popoludní v Bruseli a 3. februára v Štrásburgu opäť. <clears throat> Čo sa týka tlmočenia na týchto schôdzach, nebude tam 16. Dančina ani 17. finština, estončina, e, chorvačtina, malčtina taktiež nebudú k dispozícii. Ďakujem za vaše porozumenie. A teraz schvalovanie zápisnice z 3. októbra a 17. októbra 2013. Ak niekto zajtra nevznesie námietky, tak sa tieto zápisnice budú považovať za schválené. A teraz Preskočíme na bod 5. E, mám tu čest privítať podpredsedničku redingovu. Aktuálna situácia v oblasti trestného súdnictva a taktiež e, informácie o Rade pre spravodlivosť 5. a 6. decembra. Vítajte, medzi nami máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Teší ma, že tu opäť môžem byť na tomto výbore. Minulý týždeň som bola na vypočutí o NSA, ktoré ste organizovali. Hovorili sme o tom, čo môžeme spraviť s cieľom e, zlepšiť ochranu osobných údajov našich občanov, hlavne vo vzťahu z USA, ale nie len. Dnes chcem eh, hovoriť hlavne o našej vnútornej eh, reforme, o ochrane údajov. Mám tým na mysli parlament a komisiu a nám sa eh, podarilo vytvoriť politický, politickú agendu, čo je dôležité pre našich občanov, ako aj pre naše podniky v časoch digitálnej ekonomiky treba víziu, odhodlanie a ja vám blahoželám k tomu, čo ste spravili v októbri. Spoločne sa nám toho podarilo už veľa a je dôležité, aby hlasovanie v pléne e, prebehlo e, pred e, ukončením e, volebného obdobia. No a v tomto kontexte môžem iba povedať, že ľutujem, že sa nám nepodarilo toto odhodlanie pretaviť do činov na decembrovej Rade pre spravodlivosť. E, dokonca by som povedala, že sme urobili krok vzad. Takže jediné východisko predstavuje grécke predsedníctvo a grécke predsedníctvo z ochrany údajov a jej, jej reformy, súvisiace reformy jednu zo svojich priorít. Ja som si istá, že to bude e, nový stimul. Chceme mať všeobecný prístup v marci. Je to niečo, čo ja plne podporujem. A bolo by dobré, keby aj Európsky parlament mohol um, sa takto nastaviť. Dnes by som chcela hovoriť o ďalšom dôležitom spoločnom cieli, my na tom pracujeme už dlhú dobu. Procedurálne práva. Máme tu zábezpeky pri podozrivých e, trestnoprávnych konaní a to nás zamestnáva e, od časov, kedy som e, začala s vypočutím ja by som vás chcela vyzvať k tomu, aby ste pokračovali v vašom úsilí. Máme tri smernice, právo na tlmočenie a preklad, e, právo na informovanie v rámci trestnoprávnych konaní, prístup k právnikovi, e, posilnenie práv obeti a taktiež e, sa chcem poďakovať vášmu výboru za neustálu podporu. Mm, vy sa tomu E, naozaj e, intenzívne venujete a sú to akési základné kamene pri e, ochrane práv žalovaných a taktiež monitorujeme súlad s medzinárodným právom. 27. novembra som predložila doplňujúce procedurálne práva. Balík s takýmito právami sú v balíku tri smernice a dva od, dve odporúčania komisie. Prezumpcia neviny poprvé. Viete, že to znie normálne, ale e, nie je to samozrejmosť. Malo e, treba e, dokázať vinu obvineného a nie obvinený by mal dokazovať svoju nevinu. E, podozrivý nemôže byť videný ako podozrivý, ak nikdy nemal možnosť sa obhajovať a nedá sa vydedukovať e, vina z e, mlčania e, podozrivého. Potom smernica o špecifických zábezpekách pre deti, ktoré sú súčasťou trestnoprávnych konaní. Viete, že deti si nevždy uvedomujú dôsledky svojich činov a preto by mala byť možnosť, aby deti vždy mali nárok na právnika a taktiež by tu mali byť ďalšie zábezpeky, napríklad rýchle informovanie o ich právach, e, pomoc e, zo strany rodičov alebo nejakej inej dospelej e, osoby, nahrávanie, špeciálna ochrana, ak je odňatá sloboda. Všetky tieto opatrenia by mali deťom zabezpečiť právo na spravodlivé konanie a podporiť ich sociálnu integráciu. Sú to odporúčania komisie a žiadame v nich členské krajiny, aby poskytli e, súbor podobných zábezpek pre iné zraniteľné podozrivé osoby, napríklad e, osoby s postihnutím alebo ktoré sú mentálne postihnuté. A Taktiež je tu po tretie smernica o dočasnej právnej pomoci. To by pokrývalo skore štádia e, konaní, kedy podozrivý E, nemajú všetky, je im odňatá nejaká sloboda. a Treba sa ubezpečiť, aby akýkoľvek podozrivý, e, ktorý je predmetom európskeho zatýkača, mal e, v krajine vydania ako aj v krajine výkonu zabezpečené svoje práva. A krajinám taktiež odporúčame, aby zohľadnili spoločné objektívne kritéria pre zistenie, či osoba má nárok na právnu pomoc. Treba sa taktiež pridržať judikatúry a e, zaručiť akési približovanie jednotlivých právnych systémov s cieľom zaručiť vzájomnú dôveru. Ja viem, že je dosť neskoro pondelok po obede, ale verím, že váš výbor sa pustí do tohto nového balíka a že e, zanecháte isté dedičstvo pre budúci parlament, aby mal na čom stavať. Takže ja e, budem podporovať zase pokrok na rade. Potom ochrana Eh, eura pred falšovaním a taktiež smernica na boj proti podvodom. Tu vítam pokrok, ktorý ste dosiahli. Ak by parlament mohol schváliť čoskoro svoje stanovisko, tak tieto dve smernici by sa ešte dali schváliť pred letom eh, budúceho roka. Bol by to dôležitý signál aj pre zvyšok sveta a síce, že parlament eh, pracuje v záujme európskych občanov a že chráni rozpočet a euro. A taktiež e, treba sa vrátiť možno, že k pôvodným návrhom komisie, treba posilniť e, právny rámec na boj proti novým formám zločinu. Ak nie, tak e, mnohé prostriedky daňovníkov naďalej budú končiť v nesprávnych vreckách Taktiež môžeme e, zrýchliť v oblasti mm, politiky e, o drogách. Pani Besaril a pán Prostas sa snažia e, zabezpečiť úspech v prvom čítaní. A ešte prehľadná tabulka v oblasti spravodlivosti. Viete, že sme to vyvinuli v rámci európskeho semestra. Táto tabulka zaručí porovnateľné údaje o kvality nezávislosti a efektívnosti národných justičných systémov. E, pozerá sa na všetky členské krajiny z rovnakého uhla pohľadu a je to prehľad o fungovaní národných systémov spravodlivosti. Je to informačný nástroj, nie je to ani právny nástroj, ani nejaká súťaž krásy. E, stojí na objektívnych údajoch, ktoré dostávame od SEPEŠ e, a od e, komisie vďaka vlastným štúdiam. Minulý rok sme uzavreli zmluvu zo SEPEŠ, aby sme mali prístup k ich údajom. A tento rok na žiadosť troch členských krajín, ktoré sú taktiež um, členmi Rady Európy, Španielske, Spojené kráľovstvo a Švédsko, uh, orgán SEPEŠ nemohol e, podpísať iné e, zmluvy s nami. Tieto krajiny využili e, toto na zablokovanie procesu aspoň dočasne a spochybnili európsku tabulku prehľadu, aj keď zvyšok podporuje našu spoluprácu so SEPEŠ, ale taktiež spolupracujeme s ministrami spravodlivosti. Podarilo sa nám odblakovať situáciu a tú zmluvu zo SEPEŠ sme podpísali. Zajtra organizujeme schôdzu s kontaktnými miestami v členských krajinách, aby sme mohli hovoriť o príprave e, tabulky prehľadu v oblasti spravodlivosti za rok 2014. E, v tomto výbore ste vy ste vlastne hlavní, ktorí majú na starosti práva občanov a to zahrňa aj slobodu pohybu e, európskych občanov. Viete, že niektoré členské krajiny sa snažia túto základnú slobodu spochybniť. Európska komisia však má jasné stanovisko k tejto otázke. My plne obhaju, o, o, ochraňujeme túto základnú slobodu a, a viete, že e, na to kladú veľký dôraz aj naši občania, pretože keď sa robia prieskumy, tak sloboda pohybu to je na prvých e, priečkách e, v ich očiach, čo sa týka slobod, ktoré majú v EÚ. A taktiež e, je tu isté vnímanie verejnosti, ktoré ale nevyplýva z faktov a ekonomickej reality. A sú tu aj obavy niektorých členských krajín a tie musíme brať vážne, pretože dochádza k zneužívaniam, to vieme. A v novembri preto komisia schválila oznámenie, ktoré pripomína právny rámec o slobode pohybu, existujúce ustanovenia ktoré umožňujú členským krajinám bojovať proti podvodom a zneužívaniam. Taktiež sme prišli s návrhmi pre členské krajiny, aby sme im pomohli e, riešiť e, prípadné problémy. Je to 5-bodový akčný plán. Pracujeme s členskými krajinami aj na príručke o e, tzv. bielých svadbách svadbách, ktoré e, vlastne sú uzavreté iba z istých dôvodov. A taktiež e, chceme mať e, príručku o obvyklom pobyte. To je dôležité pre koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia. Zvýšili sme priority sociálnej inklúzie pre nové programovacie obdobie a taktiež podporujeme spoluprácu medzi miestnymi e, orgánmi a 11. februára 2014 bude veľká konferencia starostov, primátorov, aby sme im vysvetlili, aké majú možnosti e, nielen e, v právnej úrovni, ale aj pokiaľ ide o sociálny fond a miestnym orgánom, taktiež budeme pomáhať prostredníctvom odbornej prípravy. Náš prístup e, získal e, výraznú podporu e, na rade. Podporili na, podporila nás veľká väčšina ministrov spravodlivosti a teraz začneme s konkrétnym uplatňovaním toho 5-bodového akčného plánu. Ja dúfam, že budeme môcť o tom opäť hovoriť na pôde Európskeho parlamentu a, dúfam, že aj vy prispejete k e, napraveniu toho vnímania verejnosťou, pretože je to naozaj jedno správ, na ktorom občanov najviac závisí. Teraz niečo o dôležitých krokoch e, v oblasti sociálnej inklúzie Rómov. Možno tomu nebudete veriť, ale rada schválila jednohlasne, jednomyselne odporúčania rady v tejto oblasti 9. decembra konkrétne. Ja si myslím, že je to veľmi dôležitý krok. Znamená to, že e, koordinovaný postup je niečo, čo sa členskými krajinami plne uznáva. A nie je to iba úspech pre komisiu, my sme ten návrh predložili, ale je to úspech aj pre Európsky parlament a ten vždy podporoval Európsky postup pri inklúzii Rómov a je to aj odkaz nádeje pre samotných Rómov. Vy ako Európsky parlament e, musíte teraz vyjadriť súhlas a ja dúfam, že sa tak stane čoskoro bez nejakých ťažkostí. A teraz, keď sa pozrieme do budúcnosti, Európska komisia chce v marci zverejniť oznámenie o budúcnosti e, európskej politiky spravodlivosti. Mali by sme sa zamerať na strategické usmernenia a nie na akýsi zoznam alebo e, vianočný stromček. E, táto politika je už vyzretou európskou politikou a nie je dôvod, prečo by sme Európsky parlament e, zavezovali implementáciou potreb, podrobného 5-ročného e, programu. Spravodlivosť je už bežnou e, politikou, ktorá podlieha spolurozhodovaniu a naozaj by sme mali toto využiť. A mňa teší, že váš návrh správy o strednodobom prehodnotení štokholmského programu e, zdieľa tento názor. S cieľom pripraviť toto oznámenie sme schválili inkluzívny prístup, e, zapája všetkých e, zainteresovaných. Zorganizovali sme veľkú konferenciu o spravodlivosti, boli tam zastúpení naozaj významní rečníci a skoro 600 účastníkov. Ja sa chcem poďakovať všetkým poslancom, ktorí sa zúčastnili alebo ktorí k tomu prispeli. My sa e, tešíme na vašu nadchádzajúcu správu a budeme jej venovať pozornosť. A ešte k právnemu štátu. Tak ako už bolo oznámené predsedom Barosom, e, keď hovoril o stave únie. Európska komisia pracuje na oznámení, ktoré má byť predložené na jar 2014. Európska komisia pripravila dokument pred tou konferenciou o spravodlivosti. Išlo o to rozprúdiť tú diskusiu. Tá diskusia, pardon, tá konzultácia ešte stále prebieha. Ja viem, že aj vy sa tomu budete venovať v kontexte správy Michel o základných právach. A samozrejme e, na váš prípravok sa teší, príspevok sa tešíme. Takže, pani predsedajúca, teším sa na pokračujúcu spoluprácu medzi našimi dvoma inštitúciami, ktorá doteraz bola plodná. Dúfam, že taká aj ostane. Ďakujem, pani podpredsednička komisie. Máme tu kolegov, ktorí by sa chceli vyjadriť. Najprv tu máme koordinátorov. Na mojom zozname je pani Sargentini a pán Kirkhope. Potom tu máme spravodajcu k ochrane dát pána Albrechta a poslankyňa a poslancov, ktorí požiadali o slovo pani Sipel, pani Latford, De Jung, Gons, pani Int, Velc, pán Brond a ešte pán Brond, ešte pred pani Intveld. Áno, spomenula som vaše meno. Odpovedá pani predsedajúca na otázku z pléna bez mikrofónu. Každý má dvojminútový čas na svoj svoje expoze pani Sargentini ako koordinátorka. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Rada by som sa spýtala na návrh o právnej pomoci. Oceňujem fakt, že sme sa vydali týmto smerom. Rada by som si vypočula váš názor na to, čo sa deje u nás v Holandsku, keď právnici v súčasnosti kam, robia kampaň za to, že bol zoškrtaný rozpočet na právnu pomoc v Holandsku. Myslím si, že je možné uvádzať príklady k tejto téme, ale zdá sa, že sa zoškrtala táto právna pomoc dosť zásadne. Súdcovia majú problémy vysporiadať sa s množstvom práce, s množstvom prípadov v kombinácii so zníženými finančnými prostriedkami a sekret, štátny tajomník povedal, že ešte bude druhé kolo a teraz budem hovoriť po holandsky, pretože to je príliš odborné. Máme tu problém problém, kedy sa podozrivý môže odvolať na súd vyššej inštancie a potom je možné ho odsúdiť a uväzniť ešte počas obdobia odvolania voči pôvodnému verdiktu. Takže máme tu otázku práv a procedurálnych postupov. Chcem sa spýtať, či komisia preskúmala návrh, ktorý je pred nimi, či by sa jurisprudencia mohla zlepšiť v tejto veci a podobne by sa zlepšili aj práva podozrivých. Možno by ste mohli zareagovať. Ďakujem. Pán Kirkhope, nech sa páči. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Ďakujem. Pani komisárka, za, na začiatku hneď poviem, že ma naozaj povzbudili niektoré vaše poznámky, pani komisárka, o tom, aká napomocná je komisia voči členským štátom EÚ, voči, voči výzvam, ktorým čelíme. Som veľmi rád, že sme jednomyselne rozhodli o plánoch, ktoré sa týkajú Rómov. Rád by som poprosil pani komisárku o dve veci. Verí pani komisárka, že nedávne jej výpovede, ktoré sa týkajú stanoviska vlády Británie o tom, že sa zneužíva sociálny systém Británie. A teraz citujem, Británia ničí slobodu pohybu, naozaj pomáhajú podporovať verejnú mienku v Británii smerom voči Európskej únii a podporujú členstvo Veu, Koniec citátu. A druhá vec, nedávno sa diskutovalo v parlamente o aplikácii harmonizovaných eh, trestných sankcií v napríklad e, zložkách, ktoré sú vedené v trestnoprávnych veciach, napríklad pri falšovaní eur a podobne. Čoraz viac politických skupín nechce takýto harmonizovaný prístup k stanovovaniu sankcií, trestných, trestnoprávnych sankcií, čo sa týka zložiek pri harmonizovaní, aké dôkazy má komisia, čo môže preukázať, predložiť, že, členské, že by členské štáty a občania chceli, aby Európska únia bola aktívna v tejto oblasti a harmonizovala niečo. Ďakujeme, pán Kirkhope, hovorí pani prezidajúca, slovo má pán Albrecht. Ďakujem pekne. Predovšetkým ďakujem za veľmi komplexné načrtnutie aktivít v oblasti trestného práva a justície. Myslím si, že prijatie minimálnych štandardov je naozaj na tej správnej koľaji. Je to veľmi dobrý krok smerom k novým opatreniam, ktoré sa už navrhli. Myslím si, že by som chcel, aby sme sa vydali čo najrychlejšie smerom vpred v tomto smere. Takisto mm, európsky vyšetrovací príkaz a definovanie potrieb ďalších minimálnych štandardov v oblasti trestnej a justície, čo sa týka ochrany dát. Rád by som vyjadril klamanie Myslím si, že si to môžem dovoliť povedať v mene všetkých kolegyň a kolegov. Rada totiž to nebola schopná zabezpečiť mandát na rokovanie o reformnom balíčku k ochrane dát, takže to, toto nariadenie a predmetná smernica k ochrane dát um, sa, o tom sa nebude rokovať s takýmto mandátom. My v parlamente by sme chceli čo najskôr začať rokovanie, sme pripravení, stále chceme napredovať tejto veci čo najrychlejšie. Myslím si, že rada pri e, takých veciach ako napríklad non-stop shop by sa mohla obratiť aj na naše stanoviska, pretože sme takmer jednomyselne schválili stanovisko, ktoré zlepšuje tento systém non-stop shop a ktorý navrhla komisia a ktorý zohľadňuje rozličné obavy, ktoré zazneli i v rade. Takže som trošku sklamaný, že by že komisia sa takto nezachovala. Som takisto pripravený vysvetliť alebo vy Počuť si lepšie vysvetlenie stanoviska rady a bol by som rád, keby sa čo najrychlejšie dosiahlo, dosiahol stav, kedy by sme mohli začať rokovať. A po tretie, k otázke vymenovania Európskeho dozorného úradníka na ochranu údajov. Trošku mám obavy, pretože som si, e, sa mi dostali do uši klebety, že získavanie informácií o, o nomináciách a ušom zozname navrhnutých e, komisár Ševčovič je kompetentný v tejto veci, má pravomoci, ale aj tak by som poprosil komisiu, aby čo najskôr tieto informácie o vymenovávaniach poskytla Ruskom parlamentu. Ďakujem, pár Albrecht, teraz pani Sipel. Ďakujem pekne. Ja by som sa chcela vyjadriť k trom veciam, ak dovolíte, stručne. Poprvé, e, postupné práva. Som vďačná komisii za ďalšie návrhy, ktoré predložila a ktoré chce predložiť, ale chcem sa ešte vyjadriť k tomu, čo spomenula pani z Argentíny. Myslím si, že vzhľadom na čoraz užšiu spoluprácu v oblasti policie a justičných vecí a taktiež e, v súvislosti s tým, ako sprístupneme mnohé údaje, je naliehavo nevyhnutné, aby sme aj v oblasti postupových práv, aby sme dosiahli výrazné zlepšenia a taktiež práv obvinených. Myslím, že nie je priateľné, aby zo strany členských štátov práve v tejto oblasti sa hovorilo skôr o škrtoch. Preto dúfam, že návrhy, ktoré teraz predkladá komisia, nás posunú trošku ďalej dopredu. Ešte v krátkosti k slobodnému volému pohybu. Voľný pohyb Európskej únii naozaj je jednou z najvýznamnejších hodnot, ktoré máme a to, čo počúvame od Veľkej Británie aj od nemeckej vlády, je podľa mňa eh, neakceptovateľné a nie je to v súlade s našimi princípmi. Nemáme tu problém s voľnosťou pohybu a taktiež nemáme žiadne nacionálne problémy s prisťovalectvom Rómov. Je iba niekoľko miest a v rámci týchto niekoľkých miest iba niekoľko mestských častí, kde dochádza možno trochu výraznejšej miere prisťovalectva. Tam ide skôr o finančnú pomoc Mm, tam sú komuny naozaj veľmi aktívne. Tu hovorím o konkrétnych prípadoch e, Nemecka. E, Čiastočne sú teda preťažené. Nejde tu e, však o požiadavky namerené na sociálny fond z európskeho rozpočtu. Ide tu o peniaze členských štátov samotných. Preto je potrebné, aby aj členské štáty prevzali zodpovednosť za základné hodnoty Európskej únie. A posledná vec, už ste tu spomenuli, pani Redingová, ide tu o otázku NSA a ochrany údajov. Áno, tu musím dať opravdu kolegovi Obrechtovi. E, sú tu isté reči o tom, že sa ocitáme pred situáciou, e, kde bolo 43 e, rôznych uchádzačov, a potom napokon sa z nich vybralo 5 a teraz sú tu reči o tom, že sa nenavrhuje napokon nikto, alebo možno iba traja. A to je podľa mňa zamyslenia hodné a to z dvoch dôvodov. Poprvé, pretože sú E, tu rôzne klebety o tom, že by sa nám mali navrhovať iba kandidáti, ktorí by voči USA boli priateľskí e, naladený, to nemôžem nejako vyhodnotiť. Bolo by vhodné, keby sa k tomu niekto kompetentný vyjadril. A po druhé sú tu kleby o tom, že by boli iba tri konkrétne mená navrhovaných, keď však zvážime, že máme dve pozície, ktoré musíme obsadiť. Myslím, že traja kandidáti nie sú vhodným počtom navrhovaných odbú, len, už len vzhľadom na to, a aké právomoci má parlament v tomto smere a na čo si môže nárokovať. Dúfam, že pani Redingová prispiete k tomu, aby sa tieto klavety nemuseli ďalej šíriť, aby neboli odôvodnené. Ďakujem pekne, pekne pani Latfordová. Ďakujem. Pani predsedajúca, chcela by som sa opýtať najskôr na smernicu o postupových právach, e, kde sú návrhy o tom, že sa nebudú e, vzťahovať žiadne dôsledky z toho e, platného práva mlčať. E, je viacero členských štátov, okrem iného aj Veľká Británia, kde sú isté okolnosti, z ktorých môže mať negatívny vplyv na celý proces, ak sa osoba rozhodne mlčať. Máme konkrétny prípad z roku 2001, eh, kde Strasburský súd uznal, že v prípade legislatívy Veľkej Británie nie je dostatočná rovnováha medzi eh, právom eh, mlčať a potom negatívnymi dôsledkami je potrebné postupovať veľmi opozretne predtým, ako sa vyvodia nejaké dôsledky, ale ak um, je situácia citlivá, takéto mlčanie môže uh, mať e, veľký výrazný, veľmi výrazný vplyv na dôveryhodnosť výpovede. Chcem sa teda opýtať, či v niektorých okolnostiach je takýto postup priateľný. Navrhla komisia niečo konkrétne v tom zmysle, aby neboli e, vyvodené žiadne negatívne e, dôsledky z rozhodnutia mlčať proti rozhodnutiu Štrasburského súdu v takejto veci a domnieva sa komisia, či bude zohľadňovať toto rozhodnutie súdu. Sú totiž viaceré členské štáty, ktoré by v takomto prípade porušovali legislatívu. Nevieme, či je nejaká dohoda v tejto smernici. Ďalej hovoríme teraz, e, respektíve pracujeme na spoločnej správe, kde aj ja som tiež spravodajky, spolupracujeme s viacerými inými spravodajcami. Ide tu o európsky zatýkač, ide to o správu z vlastnej iniciatívy. Neviem, či ste to zachytili. Jeden z návrhov, ktorý sa tam javuje, je, a tu žiadame komisiu, aby predložila legislatívny návrh, možno na horizontálne opatrenie, na pokrytie otázok všetkých návrhov vzájomného uznávania, aby to pokrývalo aj otázky ako napríklad um, neuznanie základných práv, taktiež um, niektoré prvky z európskeho vyšetrovacieho príkazu, taktiež sú tu rôzne právne eh, nápravné nástroje a tak ďalej. Toto by sa mohlo považovať za akýsi krok, ktorý eh, príde spolu s vznikom myšlienky eh, takéhoto európskeho zatýkača. Má komisia v pláne zavedenie nejakých horizontálnych opatrení, ktoré by sa týkali všetkých e, nástrojov vzájomného uznávania v tomto mm, smere. Ďakujeme. Pán Deon, ďakujem pani predsedajúca. Chcel by som potvoriť e, to, čo povedala pani Sargentini k situácii v Holandsku právnej pomoci a taktiež e, o právach e, v rámci súdneho konania. E, som veľmi rád, že komisia sa rozhodla e, zakročiť v tomto smere. Je to naozaj veľmi naliehavé. Ďalej druhá vec. Tento týždeň som zachytil v médiách, že Holandsko sa chystá respektíve Rím, Rumunsko, pardon, schválilo legislatívu, ktorá hovorí, že korupcia už nie je trestným činom. To je naozaj zaujímavé, ale chcem sa opýtať, aký to bude mať dopad na spoluprácu napríklad v oblasti voľného pohybu a taktiež neužívania tohto práva na voľný pohyb a taktiež v súvislosti s tým, či sa v krajine potvrdila alebo nepotvrdila korupcia. Má k tomu komisia nejaké oficiálne stanovisko? Ďalej tretia vec, veľmi stručne. Európsky prírodný prokurátor. Už sme zachytili oznámenie komisie v tejto veci. Chcem sa však opýtať, ako vy vnímate dianie na rade v tejto veci a ako by to mohlo fungovať v rámci posilnenej spolupráce, ak by sa to podarilo schváliť a ako by to malo, mohlo ovplyvniť Eurojust. Viem totiž, že sú to veľmi zložité a komplikované veci. A posledná ešte poznámka k tomu, čo povedal pán Kirkop v súvislosti s minimálnymi trestami. Tohto sme svedkami aj tu v parlamente. Zaznamenali sme, že návrh komisie možno nebol veľmi dobre premyslený. Možno by bolo vhodnejšie, ak by komisia nám zaslala ešte niečo viac k tomu, nejaký pracovný dokument o tom, ako by sa to mohlo schváliť. Komisia sa domnieva, že sa môžu schváľovať minimálne rozsudky a nevieme, aké by to malo potom dôsledky v praxi. Ďakujeme pekne. Pani Gonc, ďakujem. Už tu padlo mnoho rôznych otázok, už ste sa aj vyjadrili k mnohým veciam. Chcem sa vám poďakovať, pani komisárka. Ak dovolíte len dve doplnkové otázky ešte. Poprvé, súhlasím s vami v tom, že oblasť trestnej spravodlivosti je naozaj veľmi dôležitá z hľadiska vzájomného uznávania, vzájomnej dôvery a tak ďalej. A taktiež je veľmi dôležitá oblasť hľadiska vzájomnej spolupráce medzi členskými štátmi. Chcem sa vás opýtať, či máte v pláne rozšíriť mandát agentúry pre základné práva aj e, do týchto sfér a či by sa to mohlo objaviť aj vo vašej správe o situácii v celej EU, vo všetkých členských štátoch. Ďalej moja druhá otázka sa týka oznámenia o princípu právneho štátu. Aj to ste spomenuli. Spomenuli ste, že chcete to predložiť na jar. Parlament už žiada o takýto druh mechanizmu dlho. E, žiadalo to vo viacerých správach. Chcem sa opýtať, či nám môžete dať nejaký konkrétnejší a presnejší dátum predloženia tohto oznámenia? Táto otázka je dôležitá preto, eh, že chceme vedieť, či sa to ešte stihne v rámci tohto legislatívneho obdobia, či sa parlament bude môcť k tomu vyjadriť alebo nie. Ak by to teda bolo začiatkom marca, tak by sa to stihlo. Ak by to bolo neskôr, tak by už to bolo viac menej nemožné. Preto sa pýtam na tento presnejší dátum. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Bronz. Ďakujem. Pani komisárka spomenula zmeny v súdnych konaniach v súvislosti s európskym zatýkačom, ako napríklad právna pomoc a tak ďalej. Ale jedna vec, ktorá sa vôbec nezvažuje, je e, schopnosť súdu v členskom štáte, odkiaľ má dôjsť k vydaniu, e, zvažovať e, dôkazy kritickým spôsobom a taktiež zamietnúť takýchto zatýkačov na základe nedostatočných dôkazov u nás pred zavedením európskeho zatýkača má súd právo zamietnúť takéto rozhodnutie, ak nie sú eh, splnené požiadavky v súlade s európskym zatýkačom. Nedostatok dôkazov nie je dostatočným dôvodom na, zamietnutie. Hovoríte, že má dôjsť k zlepšeniu, že je to údajne najhodnotnejšie právo tých ľudí, ktorých označujete za európskych občanov. Ak ide o voľný pohyb medzi štátmi porovnateľného bohatstva, takýto eh, pohyb sa spravidla eh, vykonáva v dosť obmedzenom množstve. Ak však dochádza k takémuto pohybu medzi e, krajinami, e, kde jednej, HDP jednej krajiny je trojnásobkom zhruba e, HDP druhej krajiny, dochádza k tomu, že sú samozrejme zaplavované sociálne služby tejto krajiny presťahovalcami, pričom dochádza vo veľkej miere k emigrácii z tej druhej krajiny a to má tiež vplyv na jej vývoj. Ja si nemyslím, že sloboda pohybu by bola dôležitejšia ako tie úplne základné práva, ako napríklad sloboda prejavu a sloboda zružovania. Um, ehm, nejde tu len o bežných občanov, ide tu o e, politické elity. E, tie e, neustále poukazujú na tie práva, pritom popierajú tie základnejšie práva. Pani Infeld. Mám niekoľko krátkých otázok. Vítam poznámky zdieľané poznámky o 5-ročných programoch, obavy, ktoré tu vyjadrili kolegovia o procedurálnych e, postupoch na nomináciu EDPS, teda dozorného rodníka na ochranu dáv. zdieľam aj ja. Myslím si, že by sme si mali vyjasniť situáciu, aký postup sa sledoval v tejto veci, podľa akého postupu sa postupovalo. E, druhá poznámka alebo otázka sa týka požiadavky parlamentu v súvislosti so správou pani Lunaček. Ide tu o žiadosť o tzv. roadmap, taký dokument k právam LGBTI. Myslím si, že by sme tento návrh mali mať čo najskôr, neponechať to na súdcoch, pretože sme videli niekoľko priaznivých verdiktov národných súdov aj Európskeho súdu v ostatných týždňoch týkajúcich sa práv LGBTI. Myslím si, že by súdcovia nemali riadiť politické rozhodnutia samotný. A napokon, záverečná otázka, viem, že vy sa nezaoberáte týmto portfóliom a že budeme o tom hovoriť dnes popoludní. Je to transparentnosť a prístup k dokumentom. Týka sa to však eh, zodpovednosti všetkých nás aby sme nastolili skutočnú kultúru transparentnosti a je to životne dôležité aj pre vašu oblasť právomoci v politike, pretože tu ide o systém protivách a poistiek, ktorý je základným pre demokraciu. Aký máte pocit zo súčasnej situácie? Aký máte pocit z tej slepej uličky, do ktorej sme sa dostali a ako odblokovať podľa vás túto situáciu? Ďakujeme. Teraz pani Bauer. Ďakujem za slovo. Mám inú otázku. V každodennom živote stojíme pred mnohými novými výzvami a problémami a želáme si celoeurópske riešenia a preto chcem hovoriť o deťoch Vieme, že je veľa medzinárodných zväzkov a často dochádza aj k rozvodom a deti z takýchto zväzkov sa často ocitajú v ťažkých situáciách. Minister spravodlivosti sa ma pýtal, či EÚ sa touto otázkou zaoberá sú tu aj dohovory Rady Európy o napríklad e, rozdelenia starostlivosti o deti. Treba pristúpiť k týmto dohovorom, ale nevždy to stačí a niekedy to ani nie je možné. kvôli e, Lisabonskej zmluve. E, ja sa teda pýtam, či Európska komisia chce sa posunúť vpred. Pán Foss. Ďakujem pekne a ďakujem aj za to, že je tu možnosť diskutovať s vami. Chcem sa opýtať jednak na to, čo súvisí s ďalším vývojom európskeho hovorenca pre mm, ochranu údajov, chcem sa opýtať, ako sa veci vyvíjajú v tejto súvislosti. A ďalej druhá vec, a ďalší vývoj e, celého e, e, nášho súboru dokumentov k tejto ochrane údajov, celá táto téma, či sú nejaké ďalšie plány, ako by sa malo postupovať. Myslím, že teraz sa veci trošku utíšili, ale či sú nejaké konkrétne plány do budúcna, ako by sa to malo ďalej vyvíjať. A tretia vec, tá súvisí s E, postom Európskeho prokurátora a Eurojustom. E, tu sa chcem opýtať, aké sú budúce vyhliadky a je vzhľadom na vývoje na rade e, v tejto súvislosti s Európskym prokurátorom, ak totiž by tu bola ochota nadviazať nejakú spoluprácu, či sú nejaké konkrétne myšlienky k tomu, ako by sa to malo konkrétne v praxi poňať a ako konkrétne by sa na to mali podielať členské štáty. Ďalšie otázky zdá sa, že nie sú. Takže dávame slovo opäť vám, pani podpredsednička. Ďakujem. <laughs> Ďakujem za mnohé otázky, ktoré tu padli. Budem sa snažiť odpovedať na niečo naj mm, podrobnejšie, čo sa týka právnej pomoci. Tu sa budem snažiť byť veľmi konkrétna, respektíve návrh, ktorý sme predložili, je už dosť konkrétny, avšak nechceme zachádzať priďaleko, čo sa týka spomínania konkrétnych osobitostí členských štátov v tejto súvislosti a preto som sa sústredila na to, kde právna pomoc je naozaj najlogickejšia a najdôležitejšia na to, aby vôbec bola možnosť dohody medzi parlamentom a radou, pretože ak by som e, zaujala, e, nepovedala by som extremistický, ale idealistický postoj, e, tak na rade by si rozhodne získal väčšinu potom negatívny hlas. Tí, ktorí sú najodkázanejší na pomoc, tí, ktorí sú zadržiavaní a tí, ktorí sa ocitli v úvodnej fáze súdneho konania, isté, že títo na to budú mať nárok a s tým súvisí aj európsky zatýkač, pretože ak vy cestujete z krajiny, tak sa na vás ťahuje európsky zatýkač, toto sú teda veci, ktoré sú aktuálne na stole, o ktorých sa rokuje pán Kirchhoff cestovný ruch e, s cieľom e, získania sociálnych dávok. E, na toto sa pýtali viacerí ďalší poslanci taktiež. Aby sme to trošku uzemnili, tie divoké hlasy, ktoré zaznievajú komisia, vychádza z údajov, ktoré dostáva od členských štátov a na základe nich vypracovala analýzu toho, či dochádza k takémuto druhu cestovného ruchu a či sú aj známe nejaké sumy, o ktoré tu presne ide. Zjednoduším to, máte však k dispozícii aj správu, ktorú sme vypracovali. Tam sa to spomína dosť podrobne. Vo všeobecnosti sa však dá povedať, že sociálne dávky sa rozdeľujú prevažne v členskom štáte povedzme až do výšky 85 až 90 predovšetkým eh, štátnym príslušníkom danej krajiny ale naozaj veľmi malý podiel, niekde medzi 0,4 až 2,4 poberateľov sú európsky občania. Samozrejme, aj to závisí od členského štátu. Je tomu tak preto, že väčšina európskych občanov, ktorí využívajú toto právo slobodu pohybu, využívajú toto právo na to, aby išli pracovať do iného členského štátu. Pričom v niektorých členských štátoch, a to e, zrejme súvisí s mimoriadnými vzťahmi s e, občanmi tretích e, krajín, sumy, ktoré dostávajú príslušníci týchto eh, tretich krajín, eh, sú niekedy až 10-násobne vyššie ako sumy, ktoré dostávajú európsky občania. Takže uznávame, že možno sú problémy v niektorých členských štátoch na základe národnej legislatívy, pretože niektoré mm, ustanovenia národnej legislatívy bránia tomu, aby si e, takýto žiadateľ žiadal nejaké dávky e, i hneď od prvého dňa v inom členskom štáte ako vo svojom vlastnom. Pričom e, tí občania európskych členských štátov, ktorí chcú ostať, musia dokázať, že majú dostatočný príjem. Také je pravidlo v niektorých členských, alebo väčšine členských štátov, teda väčšina problémov vzniká z toho, že zákony sú nastavené veľmi priaznivo veľmi ústretovo a toto nie je rozhodne európska legislatíva, pretože sociálne dávky sú predmetom legislatívy členských štátov. Požiadala som teda členské štáty, aby e, toto veľmi pozorne preskúmali, e, čo sa deje v ich štátoch e, a z akých dôvodov. Toto uvádzame v našej správe a potom ich žiadame, aby sa snažili problémy riešiť priamo tam, kde vznikajú Na e, schôdzi ministrov vnútra ma veľmi potešilo, že len jeden jediný členský štát žiadal o zmenu smernice o voľnom pohybe. Ostatné členské štáty žiadali o pomoc v prípade zneužívania a to napokon komisia aj urobila návrhmi, ktoré predložila. Ďalej, pokiaľ ide o trestné sankcie, Pamätám si ešte, keď som eh, sa pripravovala na svoje vypočutie, vtedy sa hovorilo v trestnom práve o represívnych opatreniach. Je to pochopiteľné preto, že všetko sa robilo bez eh, účasti Európskeho parlamentu. Boli to totiž časy pred Lisabonskou zmluvou, robili to všetko samotní ministri. A vychádzali z tej mentality po 11. septembri. Bolo tam teda mnoho rôznych represívnych nástrojov a mimochodom väčšina z nich sa napokon zatiaľ neimplementovala, boli totiž tak zle nastavené, nevypracovali sa totiž dopadové štúdie, nepodielal sa na to parlament a tak ďalej teda nedalo sa to vlastne napokon v praxi ani implementovať. By v tej chvíli bolo teda nevyhnutné priniesť aj ten druhý prvok e, rovnováhy a to sú práva v súdnych konaniach e, v e, trestných prípadoch nielen represívne opatrenia, ale aj práva toho, kto čeli obvineniu, aby sa učinilo spravodlivosti za dosť aby sme teda sa posunuli na ďalej, ďalej v ceste k vzájomného uznávania, k vzájomnej dôvere, taktiež je potrebné dodržiavať samozrejme e, princípy proporčnosti, subsidiarity a taktiež právneho štátu. A toto e, je základom všetkých našich návrhov, ktoré navrhuje Európska komisia. E, všetky vychádzajú z toho dostupného právneho základu. Pán Albrecht sa pýtal na Vyšetrovací príkaz, to je jedna z otázok, kde sme museli naozaj vyvážiť e, tieto veci s právami v súdnom konaní. Ja som sa nepodielala na pôvodnom vypracovaní e, dokumentov. Bolo to totiž v období pred Lisabonskou zmluvou. Keď si to však čítate, um, skonštatujete, že to nie je e, veľmi dobre sformulované. Veľmi ma prekvapuje, prečo e, to parlament vôbec podporil, prečo to schválil, to, čo navrhli ministri. Nechápem to, ale je to jednoducho tak. Ďalej, ochrana údajov, jednotné miesto kontaktu. Viem, že všetko sa už prorokovalo z hora na z prava doľava a to trikrát. Aj na rade znamená to, že rada je pripravená pred rozhodnutie, ale veci nezjednodušuje, nezjednodušuje, práve naopak komplikuje ich a máte úplnú pravdu, bolo by veľmi jednoduché vrátiť sa k tomu, čo sa už na rade urobilo v priebehu írskeho predsedníctva a potom prehodnotiť to, čo parlament vo svojej múdrosti schválil a potom sa pozrieť na to, či by rada mohla nájsť spoločnú reč v tomto smere s parlamentom. Myslím, že by to bolo reálne, pretože už nemusíme o ničom na novo rokovať. Všetko už je totiž prerokované. Téme ochrany údajov musíme už len prijať rozhodnutia. Buď súhlasíme, alebo nie. Ale musí byť dobrá vôľa. zo strany nadchádza, nadchádzajúceho greckého predsedníctva. Ako som už povedala, bude to pre nich priorita, ochrana údajov. Je to teda možné a myslím si, že Európsky parlament môže pomôcť pomôcť e, rade. Niektorí členovia tohto výboru sa pýtali na EDPS a vymenovania. Ja som taktiež počula rôzne šumy, ale ja vám môžem povedať nasledovné. Vymenovávanie ešte stále prebieha a musíte chápať, že nemôžem podrobne komentovať e, niečo, čo ešte stále nie je ukončené. EDPS je nezávislý a nezávislosť je zakotvená aj v zmluve. Jeden z dôvodov, prečo komisárka, ktorá k vám teraz hovorí, nevyberá EDPS, je práve s cieľom zaručiť nezávislosť. Takže komisárka zodpovedná za ochranu údajov nemá e, čo hovoriť do tohto výberu toho európskeho ochrancu e, osobných e, údajov, aby e, všetko prebiehalo nezávisle. Ak by sa o tom hovorilo, predsa len by som obhajovala niečo, čo ochraňuje nezávislosť a dôveryhodnosť tohto euro, európskeho ochrancu osobných údajov, ale ja dôverujem môjmu kolegovi, pánovi Ševčovičovi, ktorý určite spraví všetko tak, ako sa má. A tak ako pani Sargentini aj pani Sipel hovorí, že v časoch ťažkosti nie je určite vhodná chvíľa okresávať práva, ale skôr ich e, ochraňovať. A to je presne to, čo sa snažíme spraviť. Robíme to, tak povediať, z prvej línii a ja dúfam, že v členských krajinách to dôležité bude ochránené a to menej dôležité sa môže eventuálne okresať, ak to bude potrebné. Hovorili ste o slobode pohybu, že je to e, jedna zo základných slobod a základné právo európskych občanov. Presne takto je a takto vidia aj samotní občania. Pozrite sa napríklad na prieskumy eurobarometru. Je, je to eh, bežné obyvateľstvo, ktoré odpovedá na otázky prieskumu, eh, aké sú dôležité pre nich eh, slobody a je naozaj pôsobivé vidieť, ako sa veľká väčšina vyjadruje za slobodu pohybu nie je to iba základné právo, ale je to aj takto vnímané e, základné právo mimoriadne dôležité. A máte pravdu, že problémy sa koncentrujú v niektorých oblastiach. To je dôvod, prečo som vyzvala starostov malých e, obcí, malých miest alebo väčších miest v týchto regiónoch, aby prišli na konferenciu a pozreli sa na pravidla, na možnosti a aj na finančné prostriedky, ktoré by sa dali čerpať. Existuje totiž to veľa mýtov a myslím si, že je o to dôležitejšie e, kontrovať. Ja som dostala aj listy od niektorých týchto starostov, ktorí naozaj v dobrej vôli sa eh, o niečo snažia, ale je toho eh, na nich priveľa. Nie je to totiž to horizontálnej povahy, ale naozaj sa to koncentruje v niektorých eh, oblastiach. Ak by ste sa pozreli na to horizontálne, je to skôr zanedbateľné. Ten počet obyvateľov na obyvateľstvo danej krajiny. To je skoro zanedbateľné, ale keď ich všetkých zhromaždíte na jednom mieste, tak e, to je niečo úplne iné. A ten problém sa stáva e, veľkým. Pani Latford hovorila o práve na mlčanie. Toto je háklivé právo, prezumcia neviny, právo mlčať. To je v tom istom legislatívnom akte. Napriek e, normám Európskeho súdu pre ľudské práva nie je dostatočná ochrana podozrivých alebo obvinených v praxi 11 členských krajín porušuje prezumpciu neviny v očiach Európskeho súdneho dvora medzi rokmi 2011 a 12 25 prípadov, ale to je iba viditeľná čas eh, ľadovca, pretože predtým, ako sa to dostane na Európsky súdny dvor, tak eh, to už naozaj musí byť eh, dosť veľkým problémom. A európske právo už chráni do istej miery prezumpciu neviny, ale zdá sa, že to nestačí, že sa tam riešia iba niektoré aspekty prezumpcie neviny, ale nie to, čo sa týka hmotného trestného práva a, a napríklad e, právo predkladať dôkazy tam nie je dostatočne upravené. Naši experti sa preto chcú inšpirovať e, zvykovým právnym systémom a kontinentálnym právnym systémom a teda predložiť niečo, čo bude uplatniteľné v praxi. Otázka Rumunska a nedávny zákon, ktorý e, hovorí, že korupcia už nie je považovaná za trestný čin. Tým sa budeme zaoberať v správe CVM. Pracuje sa na nej, mala by byť e, hotová v januári. Môžem vám však povedať, že sme veľmi znepokojení vývojom, negatívnym vývojom v Rumunsku, e, pokiaľ ide o boj proti korupcii. Pani Gönc sa ma pýtala, či chceme predložiť mandát e, agentúry pre základné práva aj v oblasti trestných činov. Neviem, či o tom parlament vie, ale komisia navrhla rozšíriť e, právomoci tejto agentúry pre základné práva. A um, rada nás podporila jedno hlasne, jednomyselne zamietla akékoľvek však zamietla akékoľvek eh, rozšírenie právomoci. Ja si myslím, že tou e, správnou stranou, ktorej by ste sa mali pýtať, je teda rada. Teraz právny štát, viete, že za to je zodpovedný predseda Barroso, samozrejme v spolupráci so mnou, ale on tu nesie zodpovednosť. Pracujeme na tom a pán Barroso vždy hovorí o jari, ale to závisí, eh, či ste na severe alebo na juhu Európy. Takže ja dúfam, že pán Barroso sa bude pridržať tej južanskej definície jary. A ak by ste boli s predsedom Barosom, tak mu taktiež e, navrhnite, aby to bolo čím skôr. Ja myslím, že sme pripravení. Je to naozaj iba otázka e, dátumu prezentácie. Vidím, že kolega Bronc tu už nie je prítomný, takže nemusím odpovedať. Mm, pani Intveld. Cestovná mapa o LGBT komunite. Od samého začiatku, teda už viacero rokov, sa snažím systematicky zaručiť súlad nových e, zákonov s článkom 21 charty základných práv. Môžem vám uviesť jeden, dva príklady, napríklad smernica o kvalifikáciách počíta s ochranou pred navracaním povolenia na pobyt a tak ďalej a tak ďalej. My sme tam taktiež vložili sexuálnu orientáciu ako dôvod pre mm, utláčanie. Takže systematicky sa všetko, čo navrhne nejaký komisár, analýzuje a my potom príjmeme potrebné opatrenia a taktiež e, striktne uplatňujeme práva LGBT menšiny, napríklad e, smernica o zamestnávaní a rovnosti pri zamestnávaní. E, taktiež začali už aj konania o porušení. Zasiahli sme viackrát vo vzťahu s členskými krajinami, ak chceli odoprieť slobodu poho- pohybu pre páry, ktoré e, rovnakého pohľavia, ktoré dlhodobo žijú spolu. Uvediem príklad Malty a e, nových zákonoch, e, napríklad majetok manželov alebo registrovaných partnerov. Tam sme Mm, začlenili neutrálnu definíciu, takže ak členská krajina súhlasí so sobášom, tak iná členská krajina nemá právo e, neuznávať dôsledky takéhoto sobáša. Môžem uviesť viaceré príklady ja som ich eh, citovala aj na konferencii v Hágu. Teda my sa to systematicky snažíme uplatňovať na všetkých politických úrovniach. Prístup k dokumentom. Viem, aké sú tu rôzne názory medzi niektorými európskymi poslancami a našou inštitúciou. Nechcela by som do toho vstupovať, ale môže to byť častokrát veľmi háklivá otázka, takže to ponechám na tých expertov, s ktorými to preberáte. Pani Bauer hovorila o veľmi ťažkej otázke a aj keď tu nie je už prítomná, trvám na odpovedi, pretože Myslím, že tá odpoveď zaujíma mnohých kolegov. Otázka e, detí po rozvode. Častokrát e, naše právomoci sú obmedzené. Pracovala som aj s ministrami spravodlivosti pri ťažkých cezhraničných prípadoch e, na ktoré som bola upozornená. A ten dialog v niektorých prípadoch zabral, nevždy. A potom ešte otázka pána Fosa. Ja myslím, že som už odpovedala skôr, tak pokiaľ ide o DPA, ako aj o pravidlá v oblasti ochrany údajov. E, a taktiež otázka EPPO, aj preto, že tu pán Jakolino je prítomný poviem, že bolo vždy jasné, že tento projekt EPPO bude základom projektu. Bolo to jasné už tým, ktorí vypracovávali e, zmluvu. Jasne sa tam hovorí, čo sa má spraviť, ak nebude jednohlasnosť pri predloženom návrhu. Musíte vedieť, že niektoré členské krajiny sú mimo projektu Spojené kráľovstvo Dánsko, Írsko a iní diskutujú o návrhu. Niektorí sú jednoznačne za, niektorí sú jednoznačne pochybovační. Táto debata bude pokračovať. A pre grécké predsedníctvo je to taktiež jedna z priorít. Takže grécky Minister sa tomu bude venovať, uvidíme, či sa dopracujeme k jednomyselnosti. Ak nie, tak e, pristúpime k ďalšiemu kroku, tak ako je to v článku 86 zmluvy, čo znamená posilnená spolupráca s minimálne deviatimi členskými krajinami. Ja som presvedčená, že budeme mať viac, oveľa viac ako 9 krajín, ktoré budú mať záujem o posilnenú spoluprácu. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem, pani podpredsednička komisie, za všetky odpovede. Pani Gomez poprosila o veľmi kratučký vstup. Vážená pani komisárka Redingová, chcela som sa vás pýtať, či by ste nám mohli povedať, prečo hovoríte, že správa proti korupcii sa ocitla v ťažkostiach. Očakávali sme, že tento rok bude dovršená. Je mi ľúto, odpoveda pani komisárka. To som takto nepovedala. Ja som to počula, odpoveda pani Gomeš. Nie, nie, ja som... Pokračuje pani komisárka. Ide tu o správu pani Malstrom. Otázka, ktorú som kladla, sa týkala Rumunska a rumunských zákonov o eliminovaní korupcie z administratívnych priestupkov v rámci občianského práva. To sú dve rôzne veci. Áno, mám obavy o to, ako v niektorých členských štátoch boj proti korupcii sa nehybe z miesta, alebo ako by sa mal pohnúť z miesta, ale nechcem komentovať nič k právomociam, ktoré má pani Cecilia Malstrom. Tak som to nemyslela, ani som k tomu nechcela sa vyjadriť. Naozaj neviem, ako ďaleko je so svojou prácou. Ďakujeme pani Redingová, ďakujeme kolegyne, kolegovia. Vždy ste vítaná v našom výbore. A teraz máme na programe záležitosť agentúry CEPOL, jej sídlo. Maďarský minister, ktorého sme pozvali, je prítomný. A keďže sú to aj iní kolegovia, mohli by sme pokračovať. Netreba asi prestávku. Budeme pokračovať so schôdzou a poprosím aby minister sa ujal svojho miesta za predsedníckým stolom. you. I let people who wish to leave the room to leave the room. Počkáme ešte, aby mohli všetci odísť z miestnosti, ktorí chcú odísť a potom budeme pokračovať. So, uh, the next point on the agenda... Ďalším bodom programu je sídlo agentúry CEPOL. Uh, 16 Uh, as you know, does it work? As you know, SAP ako viete, CEPOL je v súčasnosti v Bramshille v Británii, ale britská vláda oznámila, že v roku 2014 eh, skončí so tým, že bude hostiteľom tejto agentúry na svojom území. Rada sa 8. oktobra rozhodla, že navrhuje, aby nové sídlo CEPOLu bude v Budapešti, v Maďarsku a 25 členských štátov nedávno predložili legislatívny návrh v tomto zmysle. Preto sme pozvali pána Šandora Pintera, maďarského ministra. Ďakujeme, že prijal pozvanie, ale Zmenenie sídla CEPOLu sa dá urobiť iba spolurozhodovaním a znovelizovaním právneho aktu, takže aj parlament, aj rada sú spolu zákonodárcovia s plnoprávnymi právomocami. Preto si parlament sa oslovil právny servis a pozvali sme ich, aby odprezentoval svoje stanovisko ktoré sme si za výbor Libe vyžiadali a takisto litovské predsedníctvo sa vyjadrí, ako bude postupovať práca rady v tomto zmysle a v akom stave sa nachádza táto práca, tieto postupy a potom poslankyne a poslanci budú mať možnosť položiť otázky. Nech sa páči, pán minister. Je mi potešením môcť vás privítať. Som rada, že ste, že ste prijali naše pozvanie. Ja som doteraz predsedala po anglicky. E, taký je zvyk e, na našom výbore, ale teraz som prišla do Maďarčiny. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ďakujem za možnosť, e, ktorú mi dávate na prezentáciu maďarskej kandidatúry mm, teda hostiť sídlo Sepolu. Možno najskôr niečo subjektívne, bez ohľadu na kandidatúru a všetky, všetky technické špecifikácie. V e, Maďarsku došlo k veľkým spoločenským zmenám v 91. a ja som bol šéfom policie a mohol som e, to zblízka sledovať. E, dostali sme pomoc mnohých e, Európanov, Belgičanov, Holandianov konkrétne, ale aj z okolitých krajín, Rakúska, Švajčiarska. No a vďaka tej pomoci Maďarsko mohlo e, rýchlo e, pretransformovať svoju políciu a uberať sa demokratickou cestou hlavné očakávanie bolo nasledovné, aby bezpečnostná úroveň v Európe bola veľmi vysoká aj pro, po našom pristúpení. V našich kontaktoch e, sme sa o to všemožne, pri našich kontaktoch sme sa o to všemožne snažili. Chceme, aby všetci európsky občania mali čo najväčší pocit bezpečnosti, tak aby v prípade ťažkosti mohli využívať rovnaké policajné opatrenia v celej EÚ. A to platí aj pre e, páchateľov trestných činov. Musia mať pocit, že im hrozia tie isté postihy v celej Európe. A my sme si povedali, že to bude možné iba ak by tá odborná príprava, príprava bola jednotná, keby všade platili rovnaké podmienky v členských krajinách. Žiaľ, istý čas sa nedal ovplyvniť tento proces, ale teraz, keď tú možnosť ovplyvniť to mám, preto chcem povedať, e, že ja sa osobne angažujem v oblasti policajnej odbornej prípravy a my naozaj chceme ponúknuť e, vhodný rámec pre činnosti SEPOLu. E, poviem niečo aj k tej objektívnej časti to, čo komisia, rada aj Európsky parlament, čo ste spravili v júli 2012, schválili spoločné prehlásenie s objektívnymi kritériami pre krajinu, ktorá by hostila sídlo Sepolu. 13. decembra ministri rozhodli, a krajiny, ktoré pristúpili v roku 2014, majú byť prioritné pri e, získavaní e, nejakého sídla agentúry. Budapešť plní podmienky na 100 splňa to, čo je v spoločnom prehlásení a všetky tie objektívne kritéria, ktoré ste spoločne zadefinovali. Od 2004. E, Maďarsko nezískalo žiadne sídlo nejakej agentúry. A teda, ak dovolíte, tak by som chcel hovoriť e, viac o tých e, objektívnych kritériách. Je ich 5. Poprvé prístupnosť, mm, potom e, vynikajúce infraštruktúry, budovy a tak ďalej. Potom všetko, čo so sebou prináša diplomatický štatút, E, privilégia, výsady privilégia, taktiež možnosti vzdelávania pre deti a taktiež kvalitná zdravotná starostlivosť a e, prístup na trh práce. No, či, otázka, či budú, Budapešť môže e, hostiť sídlo takejto agentúry, tak ja poviem, že určite áno, pretože my sme hostiteľskou krajinou pre kolegium Strednej Európy pre policiu 8 členských krajín sa venuje odbornej príprave a má to medzinárodný e, formát. Toto Policajné kolegium pre Strednú Európu pôsobí teda aj v Maďarsku. E, spolupracujeme okrem iného aj s FBI z USA od 95. 28 e, krajín sa venuje odbornej príprave na najvyššej úrovni pre e, šéfov policie. My sme na to právom pyšní, teda, že ministerstvo vnútra Maďarska získalo toto sídlo, sídlo tohto kolegia. Je to medzinárodné školiace centrum a patria tam aj mnohí z radov Sepolu. Ak sa na to pozrieme zvonka, tak napríklad e, týždenník The Economist uvádza, že Budapešť je miesto s najvyššou životnou úrovňou v strednej a východnej Európe. A je to taktiež jedno zo 100 e, inovatívnych miest v tejto časti Európy. A to je taký pohľad zvonku. Potom prístupnosť. E, mnoho letov z a do Budapešti, zhruba 40 denne. iba 5 e, hlavných miest Európy nie je priamo prístupných, ale napríklad do Lublany v Slovensku sa ľahko dostanete po diálnici. A teraz e, prístup k, e, k samotnej budove je to iba pár kilometrov, takže aj tu je to vynikajúco zabezpečené. Kde sa nachádza budova? Je to také dynamické centrum, ktoré sa vyvíja. Nachádza sa tam opera, hlavné divadla. E, je to vynikajúce, e, vynikajúco prepojené s MHD. No a ešte tak na okraj poviem, že okrem metra je možné dostať sa tam aj električkou. Bola to prvá, prvý električkový spoj v rokoch 95-96. Sú tam aj rôzne nákupné možnosti, veľké nákupné stredisko nedaleko, ako som už povedal, divadla, opera, budova je historická budova, ale e, zmodernizovaná. Technické zariadenie je špičkové, takže sa dokonca prekračujú tie stanovené požiadavky na uvítanie sídla Sepolu. 31. augusta 2014 budeme teda schopní túto budovu dať plne k dispozícii. Čo sa týka prevádzkových nákladov, údržby, bezpečnosti, 10 rokov to bude financovať maďarský štát a to e, nie je zanedbateľné 200 tisíc eur ročne Ďalšia otázka, či je možné sa aj športovo vyžiť, či sú tu nejaké voľnočasové zariadenia. Opäť sa vrátim k tým divadlám a opere a okrem toho aj možnosti na športovanie, napríklad basketbal, hádzaná, tenis, aj masáže. To všetko je k dispozícii a to na tej najvyššej úrovni. Okrem športu ešte otázka o dohode o sídle. Samozrejme, my budeme eventuálne s takouto dohodou súhlasiť, tak ako je bežnou praxou. Časť e, zamestnatného Sepolu bude mať e, diplomatický štatút so všetkými výsadami a tak ďalej. No a potom e, rodiny príslušníci týchto pracovníkov Sepolu, ako sa oni e, budú môcť napríklad vzdelávať. Tu je veľa súkromných aj verejných vzdelávacích inštitúcií platí to pre rôzne vekové skupiny a, a taktiež jazykové e, skupiny. Od e, troch e, rokov sa dá vzdelávať v štyroch jazykoch, veľkých jazykoch EU, španielčina, francúzština, angličtina, nemčina. A po maturite sa dá ďalej vzdelávať v angličtine, v nemčine. A e, zdravotné zabezpečenie kúsok od e, navrhovaného sídla sa nachádza nemocnica, kde vás prípadne ošetria. Potom prístup na trh práce. Ak by niekto mal záujem o prácu, tak má viacero možnosti, napríklad stredisko pre nadnárodné koncerny, um, hovorí tam anglicky, nemecky a taktiež banky medzinárodné, kde sa hovorí týmito dvoma jazykmi. Čiže to sú možnosti pre partnerov, zamestnancov. Ja to zhrniem, poviem, že splňame požiadavky a kritéria EU Ehm, Európskeho parlamentu a Rady ministrov a splňame aj očakávania Európskej komisie. Nie je zatiaľ decentralizovaná agentúra, ktorá by sídlila v Maďarsku a môžem povedať, že Rada ministrov našu kandidatúru jednomyselne podporila. A ja sa uh, spolieham aj, aj na vašu podporu a máme aj krátky film, ktorý svedčí o tom, ako sme zmodernizovali tú e, historickú budovu za krátky čas, tak aby to bolo hodné budúce sídlo pre Sepol a jeho činnosti. Ďakujem za pozornosť a som k dispozícii na prípadné otázky. Yeah, yeah. Uh, akkor uh, még egyszer köszönöm a uh, miniszter úr hozzászólását. I was a... Ešte raz ďakujeme, pán minister, za vaše vyjadrenie. Mali by sme teraz dať priestor poslancom, aby kladli otázky, keďže pán minister musí odísť eh, do 17. hodiny. Otváram teraz diskusiu pre poslancov a potom dáme slovo právnej službe a potom litovskému predsedníctvu. Na svojom zozname mám pani Gönc, pána Diaza de Meru, pani Bauer, pána Tavareša. Ďalej sa prihlásili o slovo pani... Nie, začíname týmto kolom. Pani Gönc, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne za slovo. Budeme pokračovať v tejto rozprave. Na jednej strane by som chcela zablahoželať vám k návrhu, ktorý z technického hľadiska odborného je vynikajúci. Tu vidíte moje domovské mesto so všetkými výhodami, ktoré Budapešť môže poskytnúť jednej z našich agentúr. Naozaj podporujem, aby sídlo bolo práve v tomto meste. Otázka sa týka politickej podpory či váš návrh ju má. Vypočuli sme si niekoľko poznámok namierených proti Európskej únii od e, súčasného premiéra Maďarska, ktorý vníma EÚ ako nepriateľa Maďarska a Maďarov. Som naozaj prekvapená, že teraz sa naozaj maximálne snažíte prilákať, e, pritiahnuť túto agentúru do Budapešti. Nehovorím, že na tom niečo je, ale len sa pýtam, nechápem, je to trošku kontroverzné. Ako by ste mi mohli vysvetliť, že dokážete zaujímať oba tieto postoje? Spomenulo sa tu, že ste počuli vyjadrené obavy výboru LIBE týkajúce sa demokracie a právneho štátu, obav ako sa stavia k týmto otázkam súčasná maďarská vláda. Tieto problémy sa budú pertraktovať aj ďalej. Otázka je, či je Budapešť a Maďarsko to najlepšie miesto, kam umiestniť sídlo tejto agentúry. E, ďalšia vláda Maďarska sa možno bude môcť pochváliť e, lepším imidžom v oblasti demokracia práva, právneho štátu. Toto je samozrejme dlhodobé riešenie, dlhodobé sídlo. Rada by som si vypočula niečo viac tejto veci. Čo sa týka právnych služieb, právne služby sa vyjadria k tejto veci. Teraz ďalšia súvisiaca vec, postup v rade. Rada nezaangažovala náležitý výbor Európskeho parlamentu, ale myslím si, že túto oddelenú tematiku môžeme o nej diskutovať aj neskôr. Ďakujeme. Pani Di- pán Diaz de Mera má teraz slovo. Ďakujem za slovo. Pani predsedajúca, keď som sa rozhodoval, či sa ujať slova, eh, chcel som hovoriť ale najprv by som si rád vypočul právnu službu, až potom by som chcel hovoriť. Udelili ste mi však slovo, tak ďakujem za všetky informácie, pán minister, ktoré ste mi poskytli, ale ja mám isté výhrady z procedurálneho hľadiska, preto chcem požiadať o slovo až po tom, čo si vypočujeme stanovisko právnych služieb. Ďakujem, pán minister, a vítajte v našom výbore. Ďakujeme, pán Diaz Demera, pani Bauer má slovo. Ďakujeme pekne, pán minister, e, za e, vaše vyhlásenie. Prepáčte, prišla som e, o niečo neskôr. Paralelne totiž prebieha aj zastanutie iného výboru a tam som musela hlasovať. Chcem sa vás opýtať na niečo, čo súvisí s postupom. Ako vnímate vy tento postup, toto konanie? Ak to chápem správne, ide tu o návrh a nie o rozhodnutie Pýtam sa vás teraz, kde v tomto konaní sa teraz ocitáme, v akej fáze tohto postupu e, sme práve. Pretože okrem toho je dôležitý aj návrh komisie, nielen tento návrh. Ďakujeme pekne. Pán Tavarej. Köszönöm szépen, miniszter úr. Um, I would like to, to well... Ďakujem za slovo. Ja by som sa odchýlil od názoru spravodajcu k Europolu pána Diaza Demera a chcel by som sa vyjadriť aj k postupu, k procedurálnych otázkam e, toho, ako sa prideli sídlo CEPOLu. Rád by som si však najprv vypočul právne služby a potom iba, ak to bude nevyhnutné, sa prihlasím o slovo. Chcem, sa popros- chcem poprosiť pani predsedajúcu, či by to bolo možné urobiť týmto spôsobom. Vyjadrujem sa e, v roli správodajcu aj tieňového spravodajcu. Jedno sa týka Europolu, druhé sa týka e, demokratických hodnot právneho štátu a ľudských práv v Maďarsku. Čo sa týka mojej úlohy v súvislosti s Europolom, Treb, chcem sa vám zdôveriť, že to je skutočne metúci postup. Vypočujeme si samozrejme právne stanovisko, ale faktom zostáva, že Európsky parlament by mal rozhodnúť o tematike Europolu a právny názor z Európskej komisie znie spojiť Europol a CEPOL pod e, tým istým velením. Ja som proti takémuto splinutiu týchto dvoch organizácií, pretože to by otvorilo dvere tomu, aby CEPOL dostal nové sídlo. Napriek tomu chcem zablahoželať tomu, že CEPOL by mohol mať sídlo v Budapešti, ale najmä za to, že Budapešť je také úžasné mesto. Celkovo inštitúcie Európskej únie majú povinnosť spolupráce, vzájomnej spolupráce, súčinnosti a faktom zostáva, že Európska komisia už začala právny postup. Parlament a rada sú spolu na jednej strane to, tejto tematiky. Musíme však sa správať podľa pravidiel a zákonov a počkať si na to, aby sa vyjasnila právna situácia v jednej veci až potom otvárať ďalšiu vec. Nemyslíte si, že ohrozujeme právny návrh komisie, v ktorom sa hovorí, a bolo tu iné stretnutie k tejto veci, že rozhodnutie, ktoré prijala rada, bolo technicky, aj politicky, aj odborne neadekvátne. Nemyslíte si, že sa odchyľujeme od našich povinností e, lojálnej a úprimnej spolupráce s Európskou komisiou a súčinnosti s Európskou komisiou? Vzniká tu otázka, aj keď si vypočujeme právne stanovisko, že takéto rozhodnutie sa má prijať aj Európskym parlamentom, pretože Európsky parlament je spolu roz, zákonodarca. Teraz e, k mojej druhej úlohe. Nebudem hovoriť však o detailoch. V, Maďarsku ide o ľudské práva, demokraciu a právny štát ale spolupráca policie a to, že hlavný štáb, hlavný stan policie by bol v Budapešti, to až tak veľmi nesúvisí s Európskym parlamentom, to skôr súvisí so správou OSN. Špeciálny vyslankyňa pre ľudské práva Navi Pilaj povedala, že pasívnosť policajných zložiek a zborov v záležitosti oblasti útokov voči menšinám e, podkopala dôveru týchto menšín v policajné zbory v Maďarsku. Ja by som e, chcel od vás počuť, pán minister, ako sa to stalo, že sa takto zhoršila reputácia e, polície a či v nedávnom čase je možné povedať, že sa niečo zmenilo v tejto reputácii ak sa nezlepšila táto reputácia, čo plánujete urobiť, aby v rámci toho, že Budapešť chce, aby bolo sídlo CEPOLu v Budapešti, ako pozbudiť zlepšenie situácie maďarskej policie, jej väčšej aktivity v otázkach útokov voči menšinám. Ďakujem pekne. Ďakujeme vám, pán Tavareš. A teraz keďže sme si už vypočuli odpoveď ministra, budeme mať možnosť vypočuť si právne služby. Môj vstup, hovorí pán Tavareš, bol urobený preto, aby sme si najprv vypočuli právne služby a potom až ministra. Takto ste sa rozhodli, prosím, pani predsedajúca. Pani predsedajúca nepoužíva mikrofón. Pán minister by mal odpovedať na otázky, ktoré mu položili, potom si vypočujeme právne služby a potom bude ďalšie kolo otázok. Môj kolega Diaz Demira povedal napríklad, že chce otázku položiť právnym službám. Až potom, čo si vypočuje prezentáciu právnych služieb, ešte bude mať prezentáciu elitovské predsedníctvo a potom budeme možné sa pýtať na otázky týkajúce sa predsedníctva rady a rady ako takej. Čiže dovolte teraz, aby mohol pán minister odpovedať na otázky, ktoré mu položili, ak súhlasíte s takýmto riešením. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ak som dobre počúval vaše otázky, Vlastne ma to potešilo, pretože ani jedna otázka nejako nespochybnila to, či Budapešť je vhodná ako sídlo Cepolu. Nikto netvrdil, že kritéria by neboli splnené a jasne sa ukázalo, že na základe kritérií aby ste napokon aj za ne hlasovali. Ukazuje sa, že kritéria boli plne splnené. Nebudeme sa však vyhybať odpovedem na vaše otázky. Odpovedanie samozrejme najskôr pani Gönc. Pýtali ste sa na to, či má toto rozhodnutie vnútropolitickú podporu. Áno, môžem odpovedať kladne. Mám politickú podporu všetkých parlamentných a mimoparlamentných politických strán. Všetky sú za to, aby sa poprišiel do Budapešti. Každý jeden občan v Európe má želanie čo najväčšej možnej bezpečnosti, ako som už povedal. Naozaj eh, sa chceme cítiť bezpečne v celej Európe, aj doma, aj v iných členských štátoch a bude to možné iba, ak budú mať naše policajné zložky rovnaké vzdelanie, rovnakú prípravu. Toto je niečo, na čo zazhodnú všetky politické strany. Môžem vám teraz s potešením oznámiť, že máme 100% politickú podporu v tomto našom úsilí. Fakt, že tieto vzdelávacie zariadenia fungujú tak dobre, je tiež dôkazom toho, že aj maďarská polícia vždy fungovala demokraticky, nikdy sa to nespochybňovalo. A to môžem ešte potvrdiť prieskumom spred niekoľkých dní. Veľmi rád vám ho aj sprístupníme priamo v plnom A Kladla sa tam otázka občana Maďarska v ktorej oblasti a v aké subjekty majú plnú dôveru. Na prvom mieste bola akademická Akadémia vied Maďarská a na druhom mieste bola polícia, teda dokázali sme občanov Maďarska presvedčiť, e, že konáme demokraticky a veľmi výrazne prispieva k tomu aj mi vzdelávania, ktorú máme, aj podpora, ktorú dostávame z Európskej únie naozaj to využívajú v plnej miere dennodenne. Ešte by som k tomu mohol dodať, že ministerstvo vnútra rozšírilo svoju oblasť pôsobnosti. Pozmenili sme trestný zákonník v priebehu jedného roka a sa taktiež zaviedli nové práva v súdnych konaniach. E, okrem toho sa aj zapracúvajú európske normy do maďarského trestného systému. Naozaj to posúvame na veľmi vysokú úroveň, taktiež v oblasti vzdelávania, školení a s tým si zariadení. Zlepšujeme okolnosti. S tým súvisí samozrejme mm, úroveň našich policajných zložiek, ale predovšetkým e, je to celé o skutočnej efektivnosti trestného systému. Nebudem sa teraz vyjadrovať podrobnostiam, to prenechám právnej službe. Je však viacero zásad, ktoré aj na úrovni rady boli dodržané a toto rozhodnutie, ktoré sa prijalo, je založené na týchto princípoch. A zdôrazňujem, že tu ide o kandidatúru a o nomináciu a táto nominácia potom bude predmetom rozhodovania v parlamente a na rade nie je to tak, že by rada o niečom rozhodla jednomyselne. Rada jednoducho rozhodla, že Maďarsko je kandidátskou krajinou pre sídlo Cepolu a my vás žiadame aj o vašu podporu e, pretože na to, aby sa to mohlo aj v praxi naplniť, potrebujeme aj podporu parlamentu a komisie. Pán Tavareš, vám by som povedal nasledovné. Pýtali ste sa na to, či parlament má právomoc spolurozhodovania. Áno, bez parlamentu, bez súhlasu Európskeho parlamentu tento krok, toto rozhodnutie rady nebude platné. Viem, že parlament sa už rozhodol v tejto otázke, či zaujme stanovisko. V prípravnej fáze ma informovali, že parlament k tomuto však ešte nezaujal konečné stanovisko. Nechceme teda nejako veci urychľovať, nechceme nič predbiehať. Mali by sme vyčkať najskôr na to, čo k tomu povie komisia a potom, ako sa k tomu postaví parlament. Politicky otázka neznie tak, či je všetko politicky v poriadku. Všetky technické podrobnosti, to sa ešte vyjasní. Teraz k správe OSN by som mohol povedať eh, toľko či e, došlo k nejakým zákrokom, ktoré boli zamierené proti menšinám. V Maďarsku sú rôzne ťažkosti, problémy s Rómami, s rómskou menšinou. V roku 2010 a 2011, keď som nastupoval do funkcie, boli naozaj skutočné problémy a možno polícia nie vždy reagovala tak, ako mala. Snažili sme sa tieto problémy riešiť e, školením, vzdelávaním z Kanady, z Norska, zo Švedska, ak si dobre pamätám, aj z Dánska. Prichádzali rôzne návrhy na e, akýsi učebný plán. Toto sa potom predkladalo policajným zložkám a aj miestnym zastupiteľstvám a iným zložkám um, regionálnej politiky vznikli teda tieto študijné odbory a práve vďaka tomuto sa podarilo zabrániť ďalším takýmto nevhodným zásahom proti menšinám. Ešte je tu jedna osobitosť Maďarska a síce menšiny majú právo na to, aby vytvárali svoje si správne rady. A ak dochádza k problémom, tak v e, tejto činnosti zapájajú aj zastupcovia týchto splnomocných rád. My e, sa veľmi spolíhame aj na ich e, podporu a pomoc v tomto úsilí. Dúfam, že môžem povedať, že v tejto oblasti sme naozaj zaznamenali veľký pokrok. Neviem, či som odpovedal na všetky otázky. Možno ešte k samotnému postupu. 25 členských štátov tento návrh predložilo parlamentu a rade, toľko Český štát teda podporuje našu kandidatúru. Ak už nie sú žiadne ďalšie otázky, tak sa obratím na právne služby parlamentu, aby nám predostrel krátko právny názor na žiadosť výboru LIBE k tejto tematike a veľmi pekne ďakujem pánu ministrovi za to, že prišiel nám odprezentovať kandidatúru Maďarska na sídlo organizácie CEPOL. Viem, že musíte o 5. odísť, takže nech sa páči, ak tak potrebujete, môžete odísť. Viem od sekretariatu, že musíte o 5. odísť. Nech sa páči, slovo majú právne služby. Ďakujem, pani predsedajúca. Ďakujem, pani predsedajúca. V novembri sme dostali žiadosť od vášho výboru, aby sme vypracovali právne stanovisko k, právnej, k právnemu základu a postupu týkajú, obce sa zmene sídla Cepolu. Niekoľko otázok nasledovalo a potom sme sa pokúsili odprezentovať e, hlavné závery. Išlo o to, či po vstupe e, Lisabonskej zmluvy do platnosti bežný legislatívny postup je tým správnym postupom na to, aby parlament mal svoj zástoj pri no, úprave rozhodnutia voči organizácii CEPOL. Od vstupe Lisabonskej zmluvy do platnosti správna, správny právny základ na zmenu rozhodnutia o CEPOL je článok 87.2b zmluvy o fungovaní Európskej únie. Je to jedno z opatrení z ustanovení zmluvy, ktorý, ktoré nahrádza článok 30 bývalej zmluvy od Európskej únii ktorá kedysi bývala právnym základom k rozhodnutiu o CEPOLE. Článok 87.2b navrhuje, prikazuje bežný legislatívny postup. Druhá otázka sa skladala z dvoch podotázok. Prvá podotázka je, či postup e, príjmania rozhodnutia by sa mal líšiť, ak vezmeme do úvahy fakt, že pozmenujúce návrh k rozhodnutiu o Cepole sa týka sídla Cepolu. Odpoveď na túto podotázku je nie. Jediným spôsobom, ako sa dá novelizovať článok 4 rozhodnutia o CEPOLE, je prostredníctvom bežného legislatívneho postupu. Druhá podotázka je, či článok 341 zmluvy o fungovaní Európskej únie sa dá aplikovať na tento prípad. Článok 341 sa dá aplikovať na stanovenie sídla inštitúcie Európskej únie a CEPOL nie je inštitúciou Európskej únie, je agentúrou. Preto článok 341 zmluvy o fungovaní Európskej únie je bezpredmetný, pretože CEPOL je agentúrou a nie inštitúciou Európskej únie. Tretia otázka sa týka legálneho, legálnych podmienok bežného prístupu k decentralizovaným agentúram Európskej únie a či to má nejaký vplyv na postup a novelizovanie rozhodnutia o CEPOLE. Ocek 5 spoločného rozhodnutia parlamentu, komisie a rady k decentralizovaným agentúram jasne hovorí, že aj toto spoločné vyhlásenie, aj tzv. spoločný prístup Common Approach majú právne nezáväzný charakter a že sa dajú aplikovať na e, postup. Tento dokument nemá žiadny vplyv, žiadny záväzný vplyv na predmetnú otázku. Inštitúcie jedine musia vziať do úvahy tento dokument s názvom Common Approach v kontekste ich budúcich rozhodnutiach týkajúcich sa agentúre EU, ale to neznamená, že tento dokument Common Approach by mal byť dokument, ktorý by viazal, právne viazal dopad legislatívy a legislatívneho postupu pri novelizovaní článku 4 rozhodnutia o CEPOLE. Štvrtá otázka sa týka závažnosti a dopadov politického rozhodnutia pri dočasnom pridelení sídla CEPOLu. Ide tu o rozhodnutie rady, ktorá zasahala, zasadala 8. oktobra. Zmena sídla CEPOLu bude vyžadovať buď rozhodnutie, ktoré bude pozmenené k CEPOLu, alebo nový legislatívny právny akt, ktorý odvolá rozhodnutie o CEPOLe, keď bude prijatý. Obe tieto alternatívy by vyžadovali využitie ustanovení zmluvy, ktorá je platná. V tomto prípade CEPOL podľa článku 87.2b by sa mal zmeniť podľa bežného legislatívneho podstupu a v tomto prípade bude aj Rada aj parlament e, spolu, rozho- do, spolu zákonodarcami na tej istej úrovni s tými istými právomocami. Politické rozhodnutie, ktoré sa prijalo na zasadnutí rady, nemôže viesť k výnimke z rozhodovacieho procesu, tak ako to stanovujú zmluvy, ani tu nejde o žiadny právne záväzný dopad na parlament. Dočasná povaha tejto právnej normy nemá takisto žiadny dopad na postup prijatia alebo úpravy tejto právnej normy. Musíme sa pridržiavať iba zmluv. Čo sa týka presunu sídla CEPOLu do Budapešti, aj keby to malo byť dočasné. V právnych termínoch je to len politická dohoda, ktorá samozrejme, že ju musia brať inštitúcie do úvahy, ale nesmie zasahovať do výsad parlamentu týkajúcich sa bežného legislatívneho postupu. Piatá otázka sa týka vzťahu medzi navrhovaným nariadením k Europolu a možnou legislatívnou iniciatívou podľa článku 76 zmluvy o fungovaní Európskej únie o zmene sídla CEPOLu. Článok 76 tejto zmluvy vymenováva také oblasti, oblasti justičnej spolupráce v trestnoprávnych otázkach a policajnej spolupráce, ktoré môžu výjsť buď z návrhu komisie alebo z iniciatívy štvrtiny členských štátov. V súčasnom prípade iniciatíva členských štátov podľa článku 76 vzala formu na, na seba formu návrhu zmeny rozhodnutia o CEPOLE. Až kým nebude odvolané rozhodnutie o CEPOLE, je to stále právna norma, ktorá platí a je teda možné ju novelizovať, aj keď existuje návrh, o ktorom sa rokuje a diskutuje sa o ňom, ktorý časom môže viesť k odvolaniu rozhodnutiu o CEPOLE, napríklad nariadenie k Europolu. Keďže výsady parlamentu by mohli byť podkopané v prípade toho, že pôjde o iniciatívu podľa článku 76 zmluvy o fungovaní Európskej únie, ak takáto iniciatíva bude mať formu návrhu no, na novelizovanie rozhodnutia o CEPOLE, potom otázka je, že treba postupovať podľa bežného legislatívneho postupu. Či pôvodný návrh bude vychádzať z komisie, alebo či iniciatíva bude na strane niektorého členského štátu EÚ, to nemá žiaden dopad na to, že treba tak či tak aplikovať bežný legislatívny postup v oboch prípadoch. Preto prípad iniciatívy podľa článku 76 zmluvy o fungovaní Európskej únie Mm, v tomto prípade nebudú podkopané výsady parlamentu a taký, takáto iniciatíva bude vyžadovať využitie bežného legislatívneho postupu, to znamená toho istého legislatívneho postupu, ako je postup na prijatie nariadenia o Europole. Toto sú stručne závery, ktoré sme dosiahli v našom právnom stanovisku. Ak máte otázky, som tu a veľmi rád na ne odpoviem. Ďakujem za pozornosť, pani predsedajúca. Kolegovia, teraz vám predkladám otázku, ktorá sa mi až tak nepáči. Chceme si vypočuť okamžite litovské predsedníctvo, alebo chcete najprv priamo sa spýtať nejaké otázky a potom si vypočuť litovské predsedníctvo. Vypočujeme si teda litovské predsedníctvo, všetci súhlasíme a potom sa začneme pýtať. Požiadam teda predsedníctvo, aby sa ujalo slova. OK. Uh, good afternoon. Eh. Dobré popoludnie, dámy a páni, ctené poslankyne, ctení poslanci výboru LIBE, ctení hostia. Som veľmi rád, že môžem využiť túto príležitosť a objasniť stanovisko predsedníctva Pôvodne sme nezamýšľali zaoberať sa touto tematikou počas nášho predsedníctva, ale situácia nás prinútila preskúmať aj urgentné a nevyhnutné riešenia veci, ktorým sme museli čeliť. Ďakujem za komplexnú šírku vysvetlení zo strany právnych služieb parlamentu vo všeobecnosti. Tieto závery korešpondujú s našimi názormi na túto tematiku. Každý, čo sa zaoberá toto vecou, si je vedomý, že vyriešenie tohto orieška musí byť unilaterálne musí odpovedať na unilaterálne rozhodnutie e, Veľkej Británie, ktorá sa rozhodla, Spojeného kráľovstva, ktoré sa rozhodlo ne byť už naďalej hostiteľom sídla Cepolu. Rada Všeobecná rada sa na svojom zasadnutí rozhodla, že návrh nariadenia k Europolu zo strany komisie ktorom sa hovorí o tom, že sa môžu spojiť CEPOL a Europol. Rozhodlo sa, že takéto, takýto návrh nie je odporúčaný a za takýchto okolností a berúc do úvahy koniec politického cyklu a nastávajúce voľby do Európskeho parlamentu, boli sme nútení hľadať veľmi rýchlo jednoduché riešenie a preto v oktobri, tak ako už sme to niekoľkokrát počuli, Rada pre všeobecné otázky prijala jednomyselné rozhodnutie, že len čo sa CEPOL presunie z Brancilu, bude mať sídlo v Budapešti treba zdôrazniť, že 25 členských štátov, teda členské štáty jednomyselne, prijali legislatívnu iniciatívu pri, pre novelizáciu článku, e, ktorý sa týka Cepolu a v ktorom sa hovorí, že sídlo Cepolu je v Bramshillu v Spojenom kráľovstve. Text iniciatívy bol odoslaný Európskemu parlamentu a národným parlamentom, ako i komisie, komisii 4. decembra. Rád by som zdôraznil i to, že navrhovaný návrh nariadenia treba prijať spolurozhodovaním Rady a parlamentu, tak ako to bolo zdôraznené i právnou službou Európskeho parlamentu veľmi správne. Berúc do úvahy fakt, že nové priestory v Budapešti sú k dispozícii až od 31. augusta budúceho roka a vzhľadom na to, že Spojené kráľovstvo predlžilo sídlo, par, sídlo Cepolu iba do septembra 2013, treba prijať rozhodnutia pred európskymi voľbami do Európskeho parlamentu čiže najneskôr niekedy v budúcom roku. Takýto krok by bolo možné urobiť napríklad toto leto. Nedalo by nám to veľa času, ale úprimne dúfam, že obaja zákonodarcovia chcú zdôrazniť, že my v rade to vidíme ako bežný postup, bežnú prácu, ktorú musíme urobiť a urobí sa maximum, aby sa rýchlo dosiahla dohoda, pretože je v našom spoločnom záujme, aby CEPOL pokračoval vo svojom fungovaní bez akýchkoľvek prerušení aktivít a že zamestnanci CEPOLu nebudú vystavení dlhodobej neistote. Vieme, že riaditeľ CEPOLu by mohol potvrdiť naše slova. Preto vítam fakt, že Spravodajcom k tejto tematike už bude osoba, ktorá už bola vymenovaná a členské štáty boli vyzvané, aby predložili svoje písomné poznámky k textu, o ktorom sa bude hovoriť na zasadnutí 10. januára po vianočných a novoročných prázdninách. Som presvedčený, že naša trojica partnerov aj nasledujúce predsedníctvo budeme úspešne spolupracovať s Európskym parlamentom tak, aby sa úspešne završila táto tematika. Skutočne sme otvorení ďalším rokovaniam a mali by sme postupovať tak, ako naznačila právna služba Európskeho parlamentu. Toľko k záveru. Ak sú nejaké otázky, som pripravený odpovedať na ne. Ďakujem. Veľmi pekne vám ďakujeme a teraz požiadam komisiu, či by sa radi vyjadrili. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Nebudem sa teraz vyjadrovať eh, k podrobnostiam eh, žiadosti, ktorú predložilo Maďarsko, ktorú prezentoval eh, tak podrobne pán minister pred malou chvíľou. Vyjadrím sa skôr k postupu v súvislosti s iniciatívou členských štátov. To už spomenuli aj viacerí predrečníci. Komisia práve teraz vypracúva svoje formálne stanovisko k tejto iniciatíve členských štátov Kým toto formálne stanovisko nie je vypracované, môžem povedať nasledovné. Poprvé, komisia berie na vedomie, že návrh nariadenia, ktorý upravuje rozhodnutie Rady o Cepole, sa nevzťahuje na dočasné presťahovanie agentúry. Ako už povedal pán Tavareš pred malou chvíľou, spomeňme si, že ešte stále je na stole návrh nariadenia o Europole, pričom e, spolu legislatívne orgány o ňom práve e, hovoria na schôdzi tohto výboru 17. októbra sa komisia vyjadrila, že návrh komisie o naredení Europolu vychádzal z cieľa riešiť e, súhorným spôsobom otázku zvyšenej efektívnosti policajnej spolupráce a taktiež školenie policajných zložiek a vzdelávania. Tento návrh vychádzal z e, dvojakého cieľa jednak synergii v oblasti fungovania, ale aj úspor nákladov. A to v súlade s celkovým cieľom reformy a v súlade s odporúčaním ktoré sa uvádza v spoločnom eh, prístupe o decentralizovaných agentúrach, eh, to podporili všetky inštitúcie. A práve preto sa komisia domnieva, že otázka sídla CEPOLu by sa nemala vnímať izolovanie mimo tohto kontextu. Naopak, eh, mala by sa riešiť v tom širšom rámci aj v súvislosti s celým legislatívnym eh, návrhom nariadenia o Europole. A preto iniciatíva členských štátov o sídle Cepolu bude predmetom rokovania na komisii. Eh, Berú z do úvahy tie dva cieľe, ktoré som spomenula. Ďakujeme pekne. Teraz eh, otváram diskusiu. Mám zatiaľ dvoch kolegov ktorý sa chcú vyjadriť, pán Diaz de Mera, pán Tavareš. E, najskôr začne pán Diaz de Mera. Ďakujem, pani predsedajúca. Moje vyjadrenie, respektíve moje vyjadrenie z 8. novembra sa dnes potvrdili. Ja som totiž vyjadril pochybnosti o správnosti celého postupu a to sa dnes potvrdilo. Chcem sa najskôr poďakovať za naozaj vysoko odbornú činnosť právnej služby Európskeho parlamentu. E, chceme vysoko oceniť ich prácu. Plne súhlasím so stanoviskom, ktoré predložili. Mm, Nezasahujeme nejakým spôsobom právomoci rady, ale nechceme, aby rada akýmkoľvek spôsobom zasahovala do právomoci parlamentu. Isté, že teraz v duchu konštruktívnej spolupráce a chceme byť konštruktívni, pokúsim sa preto konať eh, v rámci možnosti dosiahnutia konsenzu. Jasne sa ukazuje, že postup schvaľovania vychádza z konkrétneho článku zmluvy. Chcem povedať e, v tejto súvislosti rade, e, že Blažlo sa konečne e, zobudili v tejto fáze a právomoci spolurozhodovania Európskeho parlamentu. Agentúry a inštitúcie spoločenstva sú pokryté článkom 13 zmluvy o fungovaní Európskej únie. Respektíve stiahuje sa to iba na inštitúcie, nie agentúry. A Všeobecný prístup eh, k inštitúciám nie je pokrytý, ako správne eh, uvádza právna služba. Nevychádza to z právne záväzného dokumentu. Mám tu aj eh, ďalší zdroj. Týka sa inštitúcie pre ino- Inštitútu pre inovácie a technológie. Toto však nemôže spadať do kapitoly 5 zmluvy o fungovaní Európskej eh, únie a politická dohoda na rade, a to mám mimochodom aj písomne, a to znepakuje právnu službu Európskeho parlamentu. A teda to, eh, tá dohoda na rade, nie je to hlasovanie, ale dohoda nemôže mať eh, právny dopad na celý legislatívny postup. Je potrebné, aby sa na toto uplatnil riadny legislatívny postup, aby parlament mohol plne uplatniť všetky svoje právomoci. Článok 76 sa tu veľmi správne cituje. E, to sa týka práve toho riadneho legislatívneho postupu. Isté, že myslím si, že musíme k tomu pristupovať e, spravodlivo. Súhlasím aj s komisiou, ak sa spustí legislatívny návrh, bol by spojený s pochybnou eh, právnou oprávnenosťou, bolo by potrebné samozrejme posúdiť stanoviska všetkých príslušných eh, orgánov v tejto súvislosti, a keďže právne stanovisko samotné hovorí, že aj keď bolo prijaté rozhodnutie o cepole, je možné ho upraviť eh, alebo navrhnúť akt, ktorý zavedia akúsi výnimku. Komisia už predložila návrh ktorý, ak by bol schválený, by mohol povieť k situácii, kde by toto rozhodnutie o cepole bolo odvolané. Ak teda chceme upraviť článok 4 rozhodnutia rady, bolo by takéto konanie úplne zbytočné. Veľmi ma zaujímalo práve vyhodnotiť tieto teda situácie zo strany komisie. Vypočuli sme si už stanovisko komisie v tejto súvislosti, ale myslím, že sú tu tri veľmi závažné rizika podľa môjho názoru. Je tu ohrozený úspech legislatívneho návrhu. E, spomeniem však tieto tri rizika, o ktorých som hovoril, tak aby všetky zúčastnené strany sa mohli nad nimi zamyslieť. Poprvé, Veľká Británia je naďalej za duplatnenie článku 341, pričom tvrdia, že by tam mala byť úprava znamenajúca vypustenie. Oni tvrdia, že by sa to mala vypustiť z textu, čo by znamenalo, že akýkoľvek poslanec môže predložiť pozmeňovací návrh na vymazanie článku 341. To je prvé riziko, ktoré som skonštatoval ďalej. Po druhé je to hlasovanie v pléne. Plénum e, sa môže vyjadriť za alebo proti. A to podľa mňa sa nevyhodnocuje dostatočne a nezohľadňuje sa to dostatočne. Ďalej tretia hrozba. A už to spomenuli viacerí. je, že Európska komisia predložila svoj návrh a keď sa na neho pozrieme, nesie názov nariadenie agentúry na spoluprácu a tak ďalej, čím by sa odvolali príslušné relevantné rozhodnutia 2009-39 a 2009-56. Ja som bol spravodajcom tohto legislatívneho stanoviska. Ak by teda tento konkrétny návrh bol úspešný, všetko ostatné by stratilo platnosť, ako však pán Tavarš veľmi dobre vie. Veci sa už pustili zajtra, pani predsedajúca, aby som to teda celé ukončil konštruktívne. Myslím si, že ak uplatníme princípy riadneho legislatívneho postupu, mali by sme dospieť k medziinstitucionálnej dohode medzi radou, parlamentom a komisiou. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pán Tavareš. Ak dovolíte, najskôr by som položil otázku rade, konkrétne litevskému predsedníctvu. Je to tá istá otázka, ktorú som eh, chcel požiť aj pánovi ministrovi z Maďarska. Uznávate, že už tu bol právny návrh komisie a že princíp lojálnej spolupráce znamená, že akákoľvek inštitúcia európska alebo členských štátov nebude konať tak, aby ohrozila mandát inštitúcie únie v priebehu konania. Ako teda toto chcete zosúľadiť s tým, že rada rozhodla vo veci právneho návrhu, ktorý už komisia predložila, ako si myslíte, že je to kompatibilné s pravidlom lojálnej a úprimnej spolupráce. Moja druhá otázka je na právnej službe. Aby som si to len vyjasnila, ak dovolíte. Ak rozhodnutie pole sa nebude upravovať, teda správneho hľadiska sídlo Cepolu naďalej ostane v Bramsile. Znamená to, že členské štáty, respektíve členský štát bude viazaný, povinný urobiť všetko, čo je potrebné, aby ostalo sídlo spolu tam. E, tým sa e, rozhodnutie teda e, nebude revidovať. Je to teda otázka, na ktorú sa dá odpovedať veľmi jednoznačne áno alebo nie. A moja tretia otázka súvisí s tým, čo by teraz mal ďalej parlament robiť. Parlament totiž nemôže mať otvorených viacero postupov sú rozhodovania v tej istej veci. A to je vlastne otázka pre nás všetkých a možno aj pre právnu službu. A v akej pozícii by sa parlament ocitol aj politicky, aj odborne, ak by sme išli oboma týmito cestami paralelne. Jeden by bol teda návrh komisie, jeden bol návrh rady, pričom si navzájom protirečia. A po štvrté, aj opäť, by som sa obratil na predsedníctvo a chcem sa ich opýtať, čo odpovedajú na to, čo tu dnes uviedla komisia, ale aj na to, čo e, komisia uviedla zhruba pred mesiacom, a síce, že rozhodnutie rady bolo odborne neprimerané a politicky oportunistické Vtedy sa rada k tomu nejako nevyjadrila. Ja by som rád, keby sa rada vyjadrila teraz. Ďakujeme pekne, pani Gönc. Thank you very much. I would like... Ďakujem. Ja by som eh, sa chcela vyjadriť tej isté veci, ale trošku z iného uhla, ak dovolíte. Komisia naďalej eh, hovorí v prospech eh, zlúčenia, pričom my sme o tom už hovorili viackrát a, a Tu vo výbore LIBE sa všetky politické skupiny zhodli na tom, že nepodporujeme toto zlúčenie. Ale vidíme, že je tu pretrvávajúci tlak na CEPOL a myslím, že je našou e, povinnosťou ukončiť tento tlak a neistotu. My sa tu snažíme prepojiť tieto dve témy, teda otázku zlúčenia alebo nezávislosti CEPOLu a taktiež otázku sídla pričom je tu návrh, aby sa to presunulo z Brasilu do Budapešti. Ja sa chcem opýtať komisie, rady, ale aj právnej služby. Čo podľa vás je najefektívnejší, najefektívnejší postup, aby sa ukončila táto atmosféra neistoty tejto veci? Myslím, že by bolo takéto rozhodnutie rovnako dôležité ako uzavretie e, celej správy o Europole. Bola by som rada, keby sme mali jasný prehľad do konca tejto schôdze o tom, ako ďalej konať do budúcna a ako konať efektívnejšie v tejto veci. Ďakujeme pekne. E, zdá sa, že niekto ďalší sa nehlasí o slovo, preto dávam e, slovo späť právnej službe. E, thank you, Madam Chairman. Ďakujem pekne, pani predsednička, k otázke pána Tavareša. V prvom rade chcem zdôrazniť, že táto otázka nebolo, nebola priamo určená mne, ale môžem povedať, že pokiaľ nebude zrušené akt o Sepole, tak naďalej ostáva záväzným aj o vzťahu s Spojeným kráľovstvom. nie je povinnosť e, v rozhodnutí o Sepole ako tokom, takom e, dohoda o sídle e, medzi Sepolom a Spojeným kráľovstvom, konkrétne článok 21, ocek 3. Tam sa hovorí o tom, že keby sa presídlilo sídlo mimo územia Spojeného kráľovstva, tak tá rozhodnutie prestáva platiť e, po období rozumne e, potrebnom pre presunutie majetku Sepolu. Nie je to úplne presné, ale je skôr zjavné, že Spojené kráľovstvo a jeho vláda musí poskytnúť priestory pre Sepol. Potom druhá otázka. Opäť pán Tavareš ak sa pozmení e, rozhodnutie o SEPOLE a bude schválené nariadenie o Europole, tak ako ho navrhuje komisie, tak, komisia, tak potom toto nariadenie e, nahradí rozhodnutie o SEPOLE, ale predtým sa stále dá e, meniť a doplňať. Čiže prijatie nariadenia Europolu nevedia automaticky k zrušeniu rozhodnutia o SEPOLu, o tom rozhodne samotný zákonodárca. A otázka pani Gönc. Postup ja myslím, že to závisí od zákonodárcu. Ja iba chcem zdôrazniť, že je dôležité, aby Európsky parlament v rámci spoločného prístupu a spoločného prehlásenia zohľadnil aj postoj druhej inštitúcie. Ale to nie sú právne záväzné akty a jediný postup, ako zmeniť, doplniť rozhodnutie o sepole alebo ho zrušiť, je práve riadny legislatívny postup. Čiže je to v rukách zákonodárcu. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem a ešte raz litovské predsedníctvo dostáva slovo. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Veľmi stručne. Úplne súhlasím s predrečníkom, teda právnu službu parlamentu. To je postup, ktorým sa riadila rada. My nemôžeme vytvoriť precedens. Musím opäť zdôrazniť, že sme tak povediac rukojemníkmi existujúcej situácie. Sme si vedomí, že sa to celé neuzavrie do marca. Ale na druhej strane sme v situácii, kedy Spojené kráľovstvo prejavilo ochotu ukončiť dohodu medzi hostiteľskou krajinou, Spojeným kráľovstvom a Sepolom ohľadne sídla Je to právo, ktoré správne spomenula aj právna služby parlamentu. E, sú tu jasné okolnosti a musíme podľa toho konať. E, súhlasím, musí to byť akási džentlmenská dohoda medzi príslušnými orgánmi EÚ. A ide o to, aby sme vyriešili situáciu agentúry SEPOL, pretože ona je zodpovedná za odbornú prípravu rôznych represívnych e, zložiek. Ide o to, aby mohli naďalej vykonávať svoju činnosť. E, treba ukončiť tú neistotu, ktorá vyplýva zo súčasnej situácie. E, komisia povedala, že nie sú ustanovenia o dočasnom presídlení, v iniciatíve rady, ale máme predsa len dostatočný priestor na nájdenie kompromisu pri nadchádzajúcich rokovaniach s využitím riadneho legislatívneho postupu. Taká je teda situácia a my Vyzývame všetky inštitúcie k tomu, aby si spolu sadli a rýchlo našli riešenie. Treba pamätať na to, že je to dočasné riešenie, ktoré má byť prijaté. Nejde o nič viac. Ministri vy, využili svoje právo, ktoré vyplýva zo spoločného prístupu. Už sa to spomenulo, nie je to právne záväzné, ale je to právo rady určiť krajinu a mesto, kde by sa mohlo dočasne presídliť sídlo Sepolu. Ak by sme to nespravili, tak tá veľmi dôležitá agentúra ostane v tejto neistej situácii a neviem, kto tak z toho asi môže ťažiť. Viac nemám čo povedať. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne, hovorí pani predsedajúca. Takže končím túto rozpravu, ale ešte pán Tavareš. Je to faktická pripomienka. predseda predsedníctva povedal, že členská krajina môže ukončiť dohodu, tak ako upresnila právna služba parlamentu, ale myslím, že sme všetci počuli, že členská krajina musí naďalej hostiť sídlo Sepolu. Takže je to naopak a ja naozaj chcem, aby to bolo aj zaznamenané v zápisnici. Je tu článok 40 zmluvy o EÚ a na otázku súvisiacu s týmto článkom odpoveď neodznela. Ďakujem. Chcete zareagovať? Mm. Rade sa nepáči táto situácia, teda to, že Spojené kráľovstvo vyjadrilo e, úmysel ukončiť túto dohodu. Ale je to niečo, čo figuruje v dohode o sídle medzi Spojeným kráľovstvom a Sepolom, teda tá možnosť ukončiť eh, hostenie sídla. Eh, to, čo z toho vyplýva, ešte musí byť zanalizované a myslím, že tu Všetky inštitúcie potrebujú ešte poznať stanoviska jednotlivých právnych e, oddelení, či sú nejaké sankcie, ktoré by sa dali uplatniť v tomto prípade. A opäť e, možno aj priestor pre e, rokovania, ako sa vysporiadal s touto nepravdepodobnou situáciou. a je tu aj tá iniciatíva rady. Ešte chcem povedať, že, že medzi tými 25 nie je Spojené kráľovstvo ani Jirsko, ani Dánsko, pretože majú osobitný štatút. Ďakujem. Ešte stručne máte možnosť sa vyjadriť. Ďakujem pekne, pani predsednička, za príležitosť môcť opäť vystúpiť. Už komisia naposledy na pôde tohto výboru povedala, berieme na vedomie konštruktívny postup, ktorý sa udial na strane oboch zložiek zákonodárnej činnosti, pokiaľ ide o Europol. Vedzte, že my v maximálnej možnej miere podporujeme dohodu v prvom čítaní. Ja už som povedala, že pre komisiu otázka sídla Sepolu musí byť videná v kontexte reformy policajnej odbornej prípravy. Pani Gomez hovorila o nutnosti fúzie alebo spojenia Europolu a Sepolu po eh, viacerých mesiacoch vyjednávania a po vyjadreniach komisie je jasné, že sme eh, ochotní pouvažovať nad eh, vzájomne priateľnými priateľnou dohodou, ale musí to byť v záujme synergie a racionaliz racionalizácie Takže tu naozaj vítam to, čo povedal pán spravodajca Diaz de Mera, teda mať medziinštitucionálnu dohodu, alebo aspoň diskutovať medzi inštitucionálne, hovoriť o nových možnostiach. Mohli by sme e, pouvažovať aj nad možnosťou kolokácie alebo spolupráce spolunažívania Europolu a Sepolu, ale zachovali by sme ich e, nezávislosť a aj ich právnu a funkčnú autonómiu. Aj my na komisii si robíme obavy o SEPOL. Sú tu aj očakávania zamestnancov SEPOLu a e, my veríme, že im budeme môcť poskytnúť istotu. Ďakujem pekne, týmto uzatváram tento bod programu. Ďakujem všetkým, ktorí vystúpili. Ja myslím, že tá diskusia ešte bude pokračovať. Ďakujem všetkým, ktorí sa vyjadrili. Ideme k ďalšiemu bodu, konkrétne bodu 7 nášho programu Prístup verejnosti k dokumentom v rokoch 2011 až 2013. Spravodajkyňa pani Intveld. Možno si pamätáte, že je to na základe článku 104 odseku 7 rokovacieho poriadku. V minulosti sme už taktiež mali takúto správu. Naposledy spravodajcovia boli Hautala Sargentini. Nepôjdem do podrobností. Ja dám okamžite slovo pani Intveld. E, iba poviem, že ale dám možnosť e, niektorým e, opustiť túto zasadaciu miestnosť čo najrýchlejšie. Prosím, lebo by sme radi pokračovali našej schôdzi. Asi budem musieť trošku prísnejšie vystúpiť. E, pani Somers bude nahradená pánom Fosom ako tieňová spravodajkyňa, ale teraz pani Intveld. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Áno, trvalo istý čas, pokiaľ sa toto vrátilo na program po správe Hautala, ale ja verím, že po skončení volebného obdobia tohto parlamentu budeme mať naozaj serióznu a hĺbkovú diskusiu o transparentnosti a prístupe k dokumentom. Ja si osobne myslím, že je to kľúčové pre budúcnosť EÚ. Ak by sme sa pozreli na širšie súvislosti tejto konkrétnej správy, tak e, e, poprvé poviem, že fungujeme v kontexte Lisabonskej zmluvy a taktiež e, bolo mnoho nových prípadov od zverejnenia poslednej správy. Častokrát som tieto e, prípady e, na pôdu Európskeho súdneho dvora priniesla ja osobne. A mm, jedna vec, ktorá e, nám asi neunikla, ale je tu aj požiadavka obyvateľov EÚ na väčšiu transparentnosť pri dokumentoch. Transparentnosť dokonca vraj niekedy môže škodiť medzinárodným e, rokovaniam, to tvrdí rada. Ale ak tá dokázala opak, chýbajúca e, transparentnosť škodí rokovaniam, pretože ľudia strácajú dôveru. A podľa mňa by jadrom diskusie mala byť zmena kultúry od starej kultúry diplomácie, kedy Európska únia bola projektom diplomatov a e, európskych zamestnancov a teda prejsť ku kultúre transparentnosti, otvorenosti a zapojenia občanov. Čiže ide o skladanie účtov. Potrebujeme eh, demokratickú úniu občanov a tá predpokladá aj to, že politici budú skladať účty. Čiže aj legitimnosť pre našu prácu a zaručenie podpory verejnosti. Tá správa sama o sebe nie je veľmi dlhá, najskôr praktická poznámka. Keď som pracovala na tejto správe pod istým časovým tlakom, tak eh, žiaľ mnohé eh, skončilo v úvodných ustanoveniach a nie v článkoch, ale ja to napravím v pozmenujúcich návrhoch, konkrétne k LMN a, a k e, úvodných ustanoveniach. E, potom sa budeme inšpirovať aj predchádzajúcou správou Hautala. <clears throat> Môže tam byť aj odvolávka. A ak tam náhodou táto odvolávka chýba na správu Hautala, tak v podstate e, to tam treba automaticky doplniť a ja dúfim, že komisia aj na odporúčania zareaguje aby vo výročnej správe o transparentnosti a prístupe k dokumentu sa odvolávali aj na našu e, správu, správu parlamentu. Ďalšie dôležité odporúčanie, ktoré je skôr automatické, teda, že my naliehavo chceme, aby nariadenie bolo prepracované. Je nepriateľné, že je to zablokované v súčasnosti a malo by sa to odblokovať ešte pre záznam poviem, že niektorí kolegovia navrhujú, aby sme e, prehltli návrhy komisie a rady e, mať nižšiu transparentnosť, e, hlavne ku koncu volebného obdobia. Ja s tým nikdy súhlasiť nebudem. My to dlžíme našim občanom, aby sme bojovali do samotného trpkého konca za väčšiu transparentnosť a lepšie skladanie účtov, určite nie menej. A Taktiež e, chcem mať e, zjednodušené postupy. V súčasnosti ako občana, ja mám s tým naozaj zdlhavé skúsenosti, keď som žiadala o dokumenty ako občanka, Takže keď e, je vám odoprený prístup k dokumentov, tak jediná možnosť, ktorú ako občan máte, je spochybniť toto rozhodnutie pred súdom. A to trvá roky. Ja bojujem už 5 rokov a koniec ešte ani nie je eh, v dohľade, tak taktiež to môže byť eh, veľmi drahé. To všetko je odradzujúce. Mali by sme teda zľahčiť, zjednodušiť postupy. V súčasnosti je možné obratiť sa na európskeho ombudsmana. Ja myslím, že je to cenná možnosť, ale e, jeho rozhodnutia nie sú právne záväzné, takže by sme asi mali mať rýchlejšie, jednoduchšie postupy, prístupnejšie pri stiažnostiach a taktiež znižiť náklady spojené s prípadnými stiažnosťami. A ešte jedna vec, ktorú o ktoré by mohli veľké inštitúcie a agentúry rozhodnúť už dnes, mať e, úradníka zodpovedného za transparentnosť v USA sú takíto tzv. privacy officers. E, majú relatívnu nezávislosť, takže aj my by sme mohli vymenovať takéhoto e, úradníka pre transparentnosť, ktorý by nezávisle každý rok podával správy. A taktiež navrhujem, aby všetky inštitúcie a agentúry EÚ prepracovali svoje vnútorné pravidlá pri nahlasovaní nesprávnych postupov, pretože takéto poukázanie e, je súčasťou demokracie ale samozrejme až v krajnom prípade, takže majú byť jasné interné pravidlá o nahlasovaní, porušovaní postupov. výročné správy o transparentnosti a prístupe k dokumentom, to je niečo, čo by sa mohlo zlepšiť. Mohli by mať jednotný formát tak, aby sme ich mohli porovnávať konkrétne čísla, štatistické údaje. A taktiež e, poznámka o zhovievavosti. Komisia chce vytvoriť akúsi automatickú výnimku z pravidiel e, o transparentnosti pri takýchto programoch v angličtine leniency programs. Nechcem zachádzať do podrobností. Musíme sa taktiež zamerať na rutinné uplatňovanie možnosti udeliť výnimku komisiou a radou, hlavne čo sa týka ochrany medzinárodných vzťahov. To sa, to sa rutinne automaticky uplatňuje dokonca príliš široko je to už súčasťou e, judikatúry, tak povediať, za nie je jasné, prečo napríklad tu e, Rada a komisia neuplatňujú e, rozsudky súdneho dvora. A taktiež potrebujeme kritéria a monitorovanie pri klasifikácii dokumentov a zasadnutí za zavretými dverami. Máme pravidlo o transparentnosti, ale ak Rada a Komisia alebo Európsky parlament alebo Europol alebo kdokoľvek iný sa rozhodne, že dokument bude dôverný, tak e, to opäť môžete napadnúť iba mm, pred súdom. Nie sú jasné pravidlá v tejto oblasti a preto chcem, aby komisia prišla s návrhmi kritérií ale potrebujeme aj mechanizmus dohľadu alebo nejaký konkrétny orgán, ktorý by e, sledoval, ako je to s dôvernými dokumentami. A ja ako spravodajkyňa som ochotná sa kriticky pozrieť aj na postupy Európskeho parlamentu, pretože radi kritizujeme komisiu a radu, ale sú aj prípady, ktoré sa týkajú Európskeho parlamentu. Je tu známy prípad e, holandského novinára, Mali by sme nielen e, vodu kázať, ale ju aj piť. Čiže ísť príkladom aj my ako Európsky parlament. A ešte k harmonogramu, pani predsedajúca. Do 13. januára môžete predkladať pozmenujúce, doplňujúce návrhy. Na výbore Libe by sa malo hlasovať vo februári a pravdepodobne v pléne e, e, v marci a možno, že aj počas druhej plenárky vo februári, aj keď to je možno, že prískoro. Ďakujem, Sofi. Teraz pán Fos, ktorý nahrádza pani Soma ako tieňovú spravodajkyňu. Ďakujem pekne. musím hneď úvodom povedať, že nebudem tu môcť byť až dokonca, pretože musím byť na inom mieste kvôli hlasovania. Pani Somer tu žiaľ nemôže byť, takže vystupujem v jej mene. My ako EPP sme za tento prístup, teda aby sme zaručili čo najvyššiu mieru transparentnosti. Rozmýšľame iba, či priveľká transparentnosť nevytvorí akúsi netransparentnosť, keď e, bude priveľa informácií, ktoré sa budú musieť vyhľadávať. Pýtam sa, či niektoré veci nebudú ťažšie prístupné. Ja myslím, že by sme e, mali zvážiť, čo presne a akým spôsobom má niečo byť sprístupnené. Ja by som nechcel, aby vznikol zmetok, keď by boli zverejňované nejaké nezásadné veci, tak ako sa navrhuje. A okrem toho je tu aj otázka toho, ako sa majú prístupy, postupy e, zverejňovať. Opäť e, odkaz na to nepodstatné. Nariadenie 1049 je zastaralé, musí byť zosúladené s Lisabonskou zmluvou, ale pokiaľ to chápem správne, tak by to malo byť aj vo svetle návrhu z roku 2011, aby sme mali možnosť to aj patrične upraviť. Ak sa má ísť vpred, tak e, samozrejme áno, ale zamerať sa na to, čo je uplatniteľné v praxi a u, účinné. E, treba myslieť na to, čo občania chcú vedieť a nie <clears throat> bez e, ladu a skladu ponúkať všetko, aj to nepodstatné. A ešte jeden dôležitý bod. E, dokumenty súvisiace s e, medzinárodnými rokovaniami, vyjednávaniami. Eh, uvediem príklad akty. To, čo sa tam dialo, sa týka napríklad aj obmedzenia slobody na internete. Neviem, či to bolo kvôli slabému prístupu alebo niečomu inému. Neviem preto, či je to naozaj ten najvhodnejší príklad. Možno, že to súvisí s tým, že sa dá poskytnúť viac informácií, ale e, rokovať a zadefinovať e, pozíciu v priebehu rokovania a informovať e, partnerov o prístupnosti verejnosti, to neviem, či je v prospech rozumných výsledkov takéhoto rokovania. Ja myslím, že žiadna politická skupina nezverejňuje e, zasadania svojich e, frakcií, pretože niektoré veci musíte aj interne prediskutovať a preto e, rokovacie dokumenty by sa mohli zverňovať po ukončení rokovaní medzinárodných, ale počas Mm, neviem eh, hovoriť otvorene o mojej stratégii, o tom, na čom mi záleží. To podľa mňa je problematické. A potom k odporúčaniam Európskeho parlamentu, aby sa aj dodržovali. To je správna myšlienka, ale ja kladiem veľký dôraz na to, aby tieto naše odporúčania a ich eh, uplatňovanie komisiou aby tu bol aj právny základ, e, aby sme nežiadali niečo, čo nemá právny základ, pretože potom nemôžete žiadať e, uplatňovanie v praxi. My to poznáme aj z Nemecka. Jednoducho potrebujete právny základ pre to, o čo žiadate. Ak tento právny základ absentuje, tak máte vlastne e, smolu, treba <clears throat> najskôr ten právny základ nájsť. A ešte všeobecne jeden bod, e, jednoduchšie postupy. Spravodajkyňa o tom hovorila. To je v podstate dobrý nápad. Myslím si, že tu sa naozaj treba možno zamerať na to najrozumnejšie. To, čo je v správe, naznačuje, že by mal byť nejaký orgán alebo pracovník, ktorý by mal na starosti transparentnosť, ale to asi nie je ten najsprávnejší postup, e, možno, že e, nájsť nejaké riešenie v existujúcich štruktúrach, nevytvárať niečo, čo by to celé ešte skomplikovalo, pretože e, v prvom rade by možno, že bolo potrebné sa obrátiť na toho ochrancu transparentnosti, ale bez právneho základu. Celé sa to môže predložiť v mojich očiach je to komplikované, ale všeobecne my ako e- EPP chceme čo najúčinnejšiu správu a preto niektoré návrhy idú skôr opačným smerom v súčasnosti, čiže nejaké jednoduchšie štruktúry vymyslieť. Potom to, že niektoré grémia si vyžadujú vyššiu transparentnosť, to neznamená, že e, celá naša verejnosť má takto silné požiadavky. Keď sa pozriem na e, parlamentné voľby v Nemecku, tak e, neboli zvolené tie strany, ktoré toto všetko žiadajú, ale iné z toho ale vyvodiť, že si nikto nežela transparentnosť alebo ochranu údajov, to sa podľa mňa nedá a preto by sme ani ani tu nemali konštatovať, že to, čo platí pre niektoré grémia, odzrkadluje nejaké širšie hnutie. Väčší záujem o informácie, o širšie súvislosti, možnosť si to vyžiadať, to je v poriadku. Ale ja by som netvrdil, že je to dôkaz o tom, že je tu akýsi posun v spoločnosti, e, ochota e, viac rozhodovať, viac sa zapájať. To podľa mňa nie je základ e, pre zvýšenie transparentnosti. Takže záverom myslím, že treba to ešte jasne, jednoznačne vylepšiť, aby sme eh, naozaj zabezpečili tú vyššiu transparentnosť a dopracovali sa ku konkrétnym výsledkom. Ďakujem pekne, pán Foss, pani Sargentini. Eh, eh, Veľmi pekne ďakujem, pani predsedajúca, ďakujeme pán In, pani Intfeld za veľmi peknú správu, ktorú ste skoncipovali. Je to v súvislosti s správou pani Hautela. Je to skutočne opätovné potvrdenie práce, ktorú odviedol pán Cashman k prístupu k verejným dokumentom. Čo mi je ľúto, je, že my, čo navrhujeme väčšiu transparentnosť, my sa pokúšame nájsť riešenia v takej krátkej, v takej obmedzenej oblasti. E, sme obmedzení istým spôsobom. Vy napríklad navrhujete transparentnosť, ale čelíme tu EPP. Jeho predstavitelia odišli z miestnosti. EPP chce všetko riadiť. Podľa nich by malo všetko zostať tajné a iba súdca by mal určiť, čo by mohlo sa odtajniť. Rada by som e, so spravodajcami spolupracovala v tom zmysle, aby všetko bolo zverejnené, aby bolo menej uh, nebezpečenstva pre verejný poriadok. Minulý rok sme v tejto snemovni preberali správu z Výboru pre kontrolu rozpočtu o investigatívnom e, novinárstve, o žurnalistike, ktorá potrebuje takýto priestor, aby zisťovala, čo je v neporiadku s európskymi subvenciami a s rozhodovaním. Ja si myslím, že to je dobrá iniciatíva, ale opäť raz, keď sa pokúšame obmedziť takéto veci a e, zoškrtať veci zúžiť priestor, v ktorom môžeme niečo urobiť. To je nešťastné. Spomenuli ste aktu. Spomínam si rozpravu o rokovaniach z USA, keď opäť raz boli veci nejasné. V tom zmysle, čo e, Európska únia má v stávke, k čomu sa zavezuje v týchto rokovaniach. A netreba nejak prehnane objasňovať, e, čo riešite. Môžete si karty držať neodokryté, ale napriek tomu občania by mali mať istú predstavu, čo robia politici vo všeobecnosti. Čo ma prekvapuje pri tomto prístupe, keď všetko je tajné, okrem toho, že sa povolí odtajnenie, je, že sme na ceste k európskej volebnej kampani, k voľbám a zdá sa, že občania veria politikom čoraz menej bude čoraz ťažšie vybudovať dôveru medzi politikmi a občanmi. A teraz im ešte aj hovoríme, nepozerajte nám pod prsty, nebolo by lepšie povedať, áno, robíme chyby, ale vy ste, uh, máte plný prístup k preskúmať to, čo robíme. Každý sa môže miliť, sme ľudia. Nemali mali by sme po, kúšať sa nájsť nejaké ďalšie riešenia, nejaký väčší manevrovací priestor napríklad umožniť výskumníkom, investigatívcom, novinárom, aby mali tento priestor na zisťovanie toho, čo sa deje, aby sme vedeli lepšie chrániť e, tých, ktorí odhaľujú nekalé praktiky. Ďakujeme pani Sargentini. Pán Deo, ďakujem za slovo. Pán Pani predsedajúca, ja nechcem znieť príliš ako holandian, preto budem hovoriť po anglicky. Ďakujem spravodaj spravodajkyni, pani Sofie Hintfeld, za odvedenú prácu v tejto oblasti. Aj pani Sargentini chcem povedať, že i keď je sklamaná, že niekoľko mesiacov pred voľbami e, sa ešte my stále opovažujeme hovoriť občanom, že nepotrebujú informácie o Európe. E, ja nemám takéto skúsenosti. Ja myslím, že Európa chápe veľa, občania rozhodne majú záujem sa dozvedieť ešte viac. V súčasnosti sa občania skutočne obávajú toho, čo sa stane s novou zmluvou z USA, ako to dopadne. A mne sa zdá veľmi ťažké že okrem niektorých uniknutých dokumentov neexistuje otvorená verejná rozprava o takej zmluve, ktorá má mimoriadnú dôležitosť, či už ste za ňu alebo proti, treba pripustiť, že určite to bude mať obrovské dopady na mnohé oblasti a preto by som skutočne bol za plnú transparentnosť a ak sú taktické chvíle v rokovaniach, keď e, si človek chce karty zatiaľ držať zakryté, to je v poriadku, to je taktika, ale celkový ťah na otvorenosť a transparentnosť by mal byť jasný. Ďalšia vec, trialógy. Zdá sa mi veľmi čudné, že štáty sa správajú tak, že um, parlament a vláda rokujú o veciach a my tu v Európe, my sa tu nahráme za zatvorenými dverami. Namiesto toho, aby sme povedali rade, toto sú naše štandardy a normy, jednou z nich je transparentnosť, preberme štandardy rady na rokovania, aké má rada. Ja plne podporúčam, všetky, odporúčam tieto, podporujem tieto odporúčania. Potrebujeme posilniť e, niektoré znenie textu. Je príliš láskavá táto správa. Napríklad 1049 a revízia z roku 2001 je takisto trošku bez zuba. Myslím si, že by sme mohli pridať na razantnosti pri formulovaní. E, každý v Európe by mal pochopiť, že sa nenapredovalo napriek tomu, že parlament na to tlačil, že prijal svoje stanoviska. Čo sa týka odborných skupín, je veľmi dobré, že sa spomína pokrok, ktorý sa nedávno udial to by sme tam mali uvieť. A takisto e, tí, čo odhaľujú nekalé praktiky, tam to tiež nie je v poriadku, neod, nevieme obrániť týchto ľudí dostatočne, treba posilniť ich ochranu tejto norme a takisto aj v praxi by to malo byť možné uplatniť takáto ochrana pre oznamovateľov nekalých praktik. Inak sa mi páči návrh tejto správy, ale nechcem vidieť žiadne pokusy, aby sa ešte oslabila oslobilo jej vyznenie. Pani Intveld, Sophie. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Ja budem hovoriť e, po holandsky, ale chcem, chcem uznať, že nie je tu EPP, takže im netreba venovať pozornosť tomu, čo sa ich týka. E, keď som si vypočula vetu priveľa transparentnosti, frázu priveľa transparentnosti, to nechápem, ako je možné mať priveľa transparentnosti, veď sú príklady krajín, kde informácie sa automaticky umiestňujú na web stránky, jedine, že by to bolo zakázané, takže takýto prístup by sme mohli prijať aj my, čo nie je zakázané, je všetko dovolené. A čo sa týka prístupu k medzinárodným rokovaniam, nemusíme znovu vynachádzať koleso, EPP môže mať svoj názor, ale je to aj jurisprudencia. Správ, e, právnici a sudcovia už mali čo do toho povedať, ale nie je možné zakazovať všetko a iba niečo povoliť. Strategicky treba určiť, čo, aké pasáže nejakého textu majú byť utajené. Nikdy celý text predsa nemôže byť tajný to, toto nám potvrdzuje aj jurisprudencia, aj právnická veda. Čo sa týka zakladania nových inštitúcií a podobných záležitostí, nesúhlasím s tým, čo tu odznelo, že sa majú zakladať nové inštitúcie. Nie, iba keby boli nevyhnutné. A to nahráva pani Sargentini a tomu, čo ona povedala. Je tu predsa pravidlo, že máme mať verejný prístup k administratíve, k vyhláškam a pravidlám, ktorými sa riadi. Ale v praxi, aj keď je vôľa, niekedy to proste nefunguje. Prístup nie je, je zablokovaný. Sú postupy na odtajňovanie a utajovanie sú postupy na rozhodnutie, či má ten, ktorý dokument byť utajený, alebo časť tohto dokumentu má byť utajená. Nemáme na to kritéria, nemáme na to dohľad. Všetko, čo sa deje, je, že každé negatívne rozhodnutie sa dostane pred sudcu a to je strašne e, nemotorné takýto postup. Transparentnosť ak má za ňu zodpovedať úradník, e, nejaký dozorný alebo vysoký úradník, tak ako to povedal pán Fos. No neviem, či to má byť takto. To má byť možno niekto, čo radí, čo vydáva výročnú správu o povahe utajovania, o povahe transparentnosti v rámci nejakej agentúry. Niekto by to mal byť, kto je nestranný, kto má nestranný pohľad na veci. No, novely, ktoré prichádzajú, pozmenice návrhy zo strany zelených a ďalších politických skupín sú väčšinou razantné, že text je potom silnejší, jeho vyznenie. A to možno súvisí s voľbami, ktoré sa budú konať o 5 rokov. Zdá sa to byť dosť jednoduché. Ak ste občan, a chcete byť e, v tme, chcete tápať v tme, voľte EPP, ak chcete byť otvorený vo verejnej administratíve, voľte niekoho iného. A až do volieb máme rokovania na stole o revidovaní nariadenia. Myslím si, že všetky politické strany by mali objasniť, kde je ich stanovisko, lebo voľby sú opäť mesiacov. Ako povedal pán Foss, ja si myslím, že ľudí to zaujíma, že im na veciach záleží. Nech, myslíte si, čo chcete o Wikileaks, o anonimných web stránkach a ďalších web stránkach je jasné, že ľudia chcú veriť v európske inštitúcie a v praxi je táto dôvera v európske inštitúcie absolútne najnižšia za celú históriu. Ľudia majú právo vedieť, čo sa deje a je to zásadne dôležitá vec aj pre volebnú kampaň. Ďakujem vám. Mrs. Intveld, now... Uh, Ďakujem vám, pani Intveld. A teraz si myslím, že by sme mohli prejsť k poslednému bodu programu. Ak sa už nikto nechce ujať slova, ďakujem vám. Lehota na predkladanie. Spomenuli ste lehotu? 13. januára je to. Nevidela som. Ale je takýto e, termín, takáto lehota 13. januára 2014. Posledný bod dnešného popoludnejšieho stretnutia má názov Hodnotenie spravodlivosti v oblasti trestnej justície a právneho štátu a slovo dostane okamžite pani Gönc, ktorá bude hovoriť o správe Andrew Duffa. Je to iba procedurálna záležitosť. Výbor požiadal, aby mohol autorizovať túto správu a predsedovia zasadnutia predsedov výborov dali pozitívne stanovisko 27. novembra, dali zelenú a teraz čakáme na záverečné rozhodnutie konferencie predsedov. Nech sa páči, pani Denc. Ďakujem. Za slovo ja by som tiež začala pr- otázkou procedurálnou, keďže tu čakáme na záverečné schválenie tejto správy od mája. To už je vyše pol roka. Bol to čas, kedy od času, kedy koordinátori na stretnutí jednomyselne schválili túto správu, odtedy čakáme. Potom boli naťahovačky s výborom Júry o názve o rozsahu pôsobnosti správy, ale už v novembri sa to všetko vyriešilo, presne ako ste spomenuli, na konferencii predsedov výborov a zdá sa, že sa blíži rozhodnutie. Na minulom týždňovom zasadnutí konferencie predsedov sa o tom hovorilo, hoci stále čakáme na toto záverečné schválenie, ale dúfam, že keď sme si už prediskutovali o obsah tejto správy, chcela by som vás poprosiť ako predsedajúcu dnešného zasadnutia, či by ste sa nemohli obrátiť na konferenciu predsedov a naozaj razantne sa ich spýtať, či by to láskavo nemohli dať na program nasledujúceho zasadnutia konferencie predsedov, pretože nemôžeme sa pohnúť nikam, pokiaľ nevieme toto rozhodnutie. Potrebujeme ďalší, ďalší čas na preloženie textu do iných jazykov, potrebujeme dodržať harmonogram a ten harmonogram treba najprv schváliť, aby bolo možné potom s ním ďalej pracovať. Väčšina skupín potrebuje vymenovať tieňových spravodajcov, niektorí už ich vymenovali, zdá sa mi, že EPP a ďalší už ich majú. Prosím vás, eh, posúrte trošku konferenciu predsedov, nech sa... Neviem, čo sa vlastne stalo, či niekto má nejaké ďalšie informácie, prečo to tak je, ale teraz k obsahu. Iba by sme si mali pripomenúť, ako to všetko celé začalo. Komisia odprezentovala svoje oznámenie o prehľadnej hodnotiacej tabuľke justície a oblasti trestnej justície a právneho štátu sa, sú naozaj dôležité otázky týkajúce sa ľudských práv a právneho štátu. Niekoľkokrát sme spomenuli a počiarkli, že to sú veľmi dôležité otázky, ktoré rezonujú v členských štátoch EÚ, ktoré majú dôležité aspekty a takisto sme si istí, že zmluvy sú základom pre oblasť e, trestnej justície a právneho štátu. Máme tu základné hodnoty a ďalšie ďalšiu tematiku súvisiacu, ktorá je spomínaná v danej správe. Situácia v oblasti právneho štátu a nezávislosti justície sú naozaj otázne v mnohých členských štátoch EÚ, preto by som rada vyvodila z tejto správy e, dôsledky. Je pre nás dôležité aj, že Venácka komisia vypracovala 6 e, záverov. To tiež by mohol byť dobrý nástroj pre budúcnosť pravidelne vyhodnocovať situáciu v oblasti právneho štátu v rozličných členských štátoch na základe týchto šiestich odporúčaní. Keď tu bola pani Redingová, hovorilo sa o tom, že parlament požiadal niekoľkokrát v rozličných správach, aby sa posilnil existujúci mechanizmus, aby sme rešpektovali článok 2 a základné hodnoty EÚ. Mali sme niekoľko debát rozpráv o tom, že to treba robiť rovnostárským spôs- ro- ro- rovnocenným spôsobom, aby sme sa vyhli problémom. Mm. Máme tu isté návrhy v tomto návrhu správy. Na jednej strane hovoríme, že prehľadná hodnotiaca tabuľka v oblasti justície by mala zahrňať všetky oblasti justície, trestnú justíciu, nezávislosť, e, sudcov a podobne. A práca SEPEŠ je veľmi dobrou prípravou. Dnes sme si vypočuli od pani Reding, že tento rok sa očakávajú isté prekážky. Dúfajme, že nebudú až také zlé, lebo rok, e, ktorý je za nami, bol veľmi úspešný. Prehľadná za tabulka by sa potom mala odprezentovať Národným parlamentom a pertraktovať sa na medziparlamentných stretnutiach Mali by sa zaangažovať celé parlamenty do tejto rozpravy. A keďže sa volá po čo najskorších návrhoch na mechanizmus posudzovania zhody so základnými hodnotami, a hovorí sa tu o článku 2 zmluv, hovorí sa tu o vhodných intervenciách, pani komisárka Redingová vo svojom expoze sa nevyjadrila, kedy komisia vypracuje takýto text. Možno krátky, krátky textík súhrný by bol vhodný. Aj dnes sme hovorili napríklad o cepole a o rozličných existujúcich a neexistujúcich scenároch, tak aj v tejto našej správe z vlastnej iniciatíve, ktorú by bolo treba predložiť konferencii predsedov, by sme mali trošku zrýchliť a završiť naše úsilie do konca nášho mandátu. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme pekne, keďže je tu len jeden ďalší poslanec, ktorý nemá krstné meno Kinga, tak sa ho pýtame, či sa chce vyjadriť. Vidíme, že on sa nechce vyjadriť. Ja som pochopila vašu požiadavku. Požiadame sekretariat, aby vypracoval list s týmto znením. Možno je to zvláštne, ale máme predsa len lehotu na pozmeňovacie návrhy. Tu je to stanovené v našich podkladoch na 10. január. Dúfajme, že sa to teda podarí dodržať. A už počúvam, že tá lehota sa posunie. To je v tejto chvíli všetko, čo k tomu môžem povedať. Ďakujeme všetkým za pozornosť aj za účasť. Týmto odročujem našu schôdzu. Začneme opäť zajtra ráno o 9. Dovidenia, pekný večer.